Ladies and gentlemen. Uh, Vážené dámy, vážení páni, pekne dobré ráno. Viem, že máme pred sebou pomerne e, nabitý program a rozsiahli zoznam na hlasovanie a máme aj zložitú problematiku dnes ráno. v súvislosti s udalostiami z nedele. Chceli by som, aby sme vyhlasili minútu ticha na pamätku tých, ktorí zahynuli cez víkend v Amerike a prednedávnom v Európe. A poprosím, aby sme sa spoločne zamysleli nad Európou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Som presvedčená, že všetci eh, eh, súcitíme eh, s rodinami, ktorých sa to dotklo. Takže pekne dobré ráno. Prvým bodom dnešného programu je stanovisko o prospekte, ktoré sa zverejňuje v prípade ponuky cených papierov verejnosti alebo prijatie týchto papierov do obchodovania. Začíname hlasovanie. Prvý pozmeňujúci návrh číslo 3 a 42 sú identické. Kto je za? Proti? Skontrolujeme si to. Je to schválené. Pozmeňujúci návrh 3, druhá časť. Kto je za? Proti? Ešte raz. Druhá časť pozmeňujúceho návrhu 3 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že je to schválené. Pozmeňujúci návrh 44 za, proti, zdržali sa. Schválený 4 a 5 za, a 45 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 5, prvá časť. Za, proti, nie, to odpadová. Nie. Pozmeň sa návrh 5. Prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa. E, neprijatý. 45 za, proti, 49 e, za, proti, nie. 6 za, proti, zdržali sa. Schválený. Kompromisný e, návrh B. Za, proti, zdržali sa. Schválený. 59 za, proti, zdržali sa nie, 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 60 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 61 lingvistická, lingvistický pozornosť návrh C za, proti, zdržali sa schválený, to je prvá časť, Druhá časť. Doplňuje sa slova o having a denomination of at least 100,000. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Šesťdesiat za. Proti. Overíme si to. Schválený. Kompromisný návrh D. Za, proti, zdržali sa. Schválený. sa návrh 14 za, proti, zdržali sa. Schválený 15 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Schválený. 67 za, proti, zdržali sa schválené, 68 za, proti, zdržali sa nie, kompromis návrh E, schválený, 73 za, proti, prepačte, kompromisný návrh F, za, proti, zdržali sa, schválený. 73 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 74 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 19 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmení sa návrh G. Za, proti, zdržali sa schválený. 79 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 85 za, proti, zamietnutí, e, e, e schválený. 86 nie. 87 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 88 za, proti, zdržali sa, schválený. 90 za, proti, zdržali sa, kontrolné hlasovanie. Zamietnutý. 91 za, proti, proti, zdržali sa, zamietnutý 92 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 94 za, proti, zdržali sa, schválené 95 za, proti, zdržali sa, proti, zdržali sa, zamietnutý 96 za, proti, zdržali sa, schválené 97 za, proti, zdržali sa, schválené 98 za, proti, zdržali sa, zamietnutý Aha. za, proti, zdržali sa, schválený. 102 za, proti, zdržali sa, kontrolné hlasovanie. Schválený. 103 za, proti, menovité hlasovanie. Schválený. 104 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 22 za, proti, zdržali sa, schválení. 23 za, 23 za, proti, zdržali sa, schválení. 24 za, proti, zdržali sa, schválení. 25 za e, oddelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh A za, proti zdržali sa, schválený. 28 e, za, proti zdržali sa, schválený. 29 za, proti zdržali sa, zamietnutý. 30 za, proti zdržali sa, schválený. 31 za, proti zdržali sa, zamietnutý. 32 za, proti zamietnutí, zamietnutý 33 za, proti zdržali, zdržali sa schválený 34 za, proti zdržali sa schválený 2 za, 35 a 36 za, proti zdržali sa schválený 37 za, proti zdržali sa schválený 38 za, proti zdržali sa. Overíme to. Zamietnutí, 39 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 40 za. Proti. Zdržali sa. zamietnutí A teraz sa hlasujeme stanovisko ako celku, elektronické hlasovanie. Všetci ste stihli? Je to schválené. Ďakujem eh, veľmi pekne vím, ktorý ste pripravili. Napriek tomu, že nemáme jednomyselný súhlas, dosiahli sme zhodu vo viacerých oblastiach. Nemáme mikrofón, bohužiaľ. Pani predsednička nemá zapnutý mikrofón. The... Ďalší bod. Opatrenia na jezdenie vysokej spoločnej úrovni e, e, sieťovej a informačnej bezpečnosti v Európskej únii. Schválenie e, návrhu odporúčaní v druhom čítaní. Budeme o tom hlasovať elektronicky, ak sa nemýlim. Ešte dvaja. Ešte e, jeden, kto nestihol. 34 e, za, 1 proti. Andrés, blahoželáme. Ďakujem pekne. Teraz sa dostane e, na plenárne zasadnutie však, áno. Len chcem skontrolovať, či nie chce niekto predložiť pozmeňujúci návrh. Ďak, e, blahoželám Andreas. A teraz stanovisko hľadom e, trialogu e, rozpočet 2013, správa e, Jakon Sari, pozmeňujúci návrh 1. Kto je za, proti, zdržali sa? Schválený kompromisný návrh 1. Za, proti, zdržali sa? Schválený kompromisný návrh 2. Za, zdržali sa? Proti, schválený 8. Za, proti, zdržali sa? Schválený kompromisný návrh. Dobre, overíme si to. kritika. E, kompromis návrh 3. Za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmení sa návrh 12 za, proti, zdržali sa, schválený. 13 za, proti, zdržali sa, schválený. 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 17 za, proti, zdržali sa, schválený. 5 za, proti, zdržali sa, schválený a hlasujeme o celom e, stanovisku e, v pozmenenom znení. Už, ďakujem veľmi pekne. Takže je to schválené. Veľkou väčšinou ďakujem veľmi pekne. Bene, proseguiamo i lavori della Commissione. Pokračujeme v práci. Prosím, láskavo sa utište. Prejdeme k návrhu smernice 914777 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Spravodajkyňa je pani Vicky Ford, naša predsednička a dnes je priestor na preskúmanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Viacero návrhov bolo predložených 847 celkovo, ako iste viete, e, pričom ak zahrnieme aj výbor Libe, tak ich bolo až 903. Spravodajkyňa, naša pani predsedníčka, pani Ford, dostáva hneď slovo, aby nám mohla priblížiť e, svoj postoj týmto návrhom a potom dostanú slovo tenevi spravodajcovia a ostatní poslanci, ktorí sa chcú vyjadriť, ako aj komisia. Nech sa páči, pani predsednička, dávam vám slovo. Ďakujem. Viem, že mnohí sledujú túto schôdzu aj cez internet. Na túto tému sme absolvovali dosť bohatú korešpondenciu komunikáciu s občanmi členských štátov, ktorých táto téma veľmi zaujíma. Chcem teda pripomenúť, eh, najskôr prečo sa vôbec tejto téme venujeme. Chceme teda pripomenúť, že už 25 rokov máme spoločnú európsku legislatívu v oblasti zbraní a po parížských útokoch sa ukázalo, že sú medzery v tejto legislatíve, najmä eh, čo sa týka strelby na slepo, respektíve slepých zbraní taktiež e, sú podobné e, iné medzery najmä v Veľkej Británii a preto komisia predložila nový návrh. A hoci je správne snažiť sa napraviť nedostatky, všetci si uvedomujeme, že prvý návrh komisie nebol uh, dobre sformulovaný a že by mal mnoho neželaných dôsledkov pre zákonne mm, vlastnené zbranie a ich držiteľov. Chcem sa teda poďakovať kolegom eh, za množstvo pozmeňujúcich návrhov, viac ako 800 iba z nášho výboru. A chcela by som vysvetliť eh, tak trochu, aký postup navrhujem eh, v snahe dosiahnuť kompromisy a tiež ako Chcem, aby sme tieto kompromisy predkladali a potom, aby sme o nich hlasovali. E, ďakujem skupinám, ktoré sa už písomne vyjadrili k niektorým e, s kompromisným návrhom, najmä teda, e, čo sa týka nábojov na slepo, ak dôjde k zmene z pôvodného využitia zbranie na zbraň na slepo. Takáto nová premenená zbraň by sa mala eh, predávať iba osobám, ktoré majú povolenie na držanie ďalej. Jednotlivci, ktorí predstavujú riziko sami sebe alebo iným, eh, nebudú mať povolenie eh, na vlastnenie zbranie, Takto to by malo byť stanovené v zákone a preto každá krajina by mala vytvoriť systém, ako si to pojme vo svojej legislatíve. Ja navrhujem, aby krajina sama rozhodla o tom, či chce vytvoriť trvalý systém alebo periodický systém. O tomto si teda bude môžu rozhodnúť každá krajina a potom sa bude hlasovať o tom, či daný systém bude zahrňať aj ďalšie podrobné aspekty. Ak sa zamietne povolenie osobe v jednej členskej krajine, orgány ďalších krajín by e, o tom mali mať informácie ľahko dostupné k dispozícii. Teda ak nezískate povolenie v jednej krajine, obratíte sa na druhú krajinu, orgány by si mali byť veľmi ľahko overiť, mali môcť ľahko overiť, či už máte za sebou nejaké zamietnuté um, povolenie. Buď by sa mal vytvoriť automatický systém alebo kontaktné miesta na poskytovanie informácií a tým by sa posilnil celý európsky systém v posúvaní informácií. Tiež Eh, panuje eh, zhoda v zavádzaní nových požiadaviek na bezpečné uskladňovanie. Každá krajina, eh, o ktorej som sa informovala, má už nejakú svoju legislatívu o bezpečnom uskladení zbraní. A teraz sa tomu chce venovať Európske parlament a navrhujeme nové znenie o označovaní. A zdá sa, že panuje konsenzus v tom, že toto označenie by sa malo vzťahovať aj na všetky zložené zbranie alebo keď sa predáva jedna časť zbrane samostatne a je takáto samostatná časť by sa mala označiť. Musíme zajistiť, aby legislatíva, ktorú schváľujeme, bola um, uplatniteľná v praxi, ak teda pôjde o malú časť zbranie, aby aj tam bolo možné umiestniť nejakým spôsobom toto označenie kompromis tiež e, upravuje práva, ktoré sa vzťahujú na predajcov, sprostredkovateľov a že tieto procesy musia byť možné iba po overení totožnosti všetkých aktérov, čo sa týka múzeí a historických zbierok. Tu navrhujem, aby prvé hlasovanie prebehlo o tom, či múzea budú vyňaté z rozsahu pôsobnosti, ale čo budú vyňaté z rozsahu. Neskôr budem hlasovať o tom, či toto vylúčenie bude teda naďalej pokračovať a ak to neprejde, potom budeme hlasovať o tom, či členské štáty by mali mať možnosť e, udeliť e, takéto povolenie na úrovni členského štátu samotného, teda bude sa o tomto hlasovať v dvoch fázach. A výnimky v členských štátach budú predmetom legislatívnej úpravy tak, aby tieto zbranie boli e, riadne uskladnené, aby nepredstavovali hrozbu verejného poriadku. V aktuálnej legislatíve členské štáty môžu udelovať výnimky tieto sú veľmi dôležité, najmä pre organizácie ako napríklad eh, balistických expertov, eh, výrobcov, eh, verovateľov. Ja navrhujem pozmeňovacích návrh, aby členské štáty mali možnosť naďalej udelovať takéto výnimky v kategórii A, teda článok 6 a z toho vyplývajúce výnimky. A tiež to jasnejšie formulujeme trošku v texte. Ďalej, čo sa týka národnej obrany, tu je dôležité, aby vojenské zariadenia a taktiež zložky e, obrany každého členského štátu neboli týmto ovplyvnené, touto legislatívou. A ďalej, čo sa týka aktivačných noriem, tu je e, veľmi odborný súbor pozniacich návrhov. Musí byť jasné, že zbraň by sa mala považovať za deaktivovanú iba ak už nie je možné ju opäť zmeniť na využiteľnú aktívnu zbraň. Inak proces deaktivácie nebude uznaný a preto musí táto zbraň e, trvalo znehodnotená. Prvý návrh e, nariadenia o znehodnocovaní, e, ktorý schválili ešte odborná skupina v novembri, to spôsobilo viacero problémov vo fáze plnenia Eh, jednak tým, že znenie nebolo dostatočne jasné a preto v prílohách navrhujeme vylepšenie tohto implementačného nariadenia, ak sa to podarí odhlasovať a kým sa dostaneme do trialógu, členské štáty a príslušné pracovné skupiny, ak už odsúhlasia zmeny v príslušnom nariadení, aby sa to zapracovalo, tak to budeme môcť vypustiť v rokovaniach s radou ja totiž viem, že pracovné skupiny členských štátov sa tomu už venujú, ale musíme si to vyjasniť. Je tam totiž mnoho technických aspektov, odborných aspektov spojených s týmto nariadením. Niektoré majú dokonca aj dopady na bezpečnosť. Zaviedli sme tiež odporúčania na revíziu už existujúcich noriem znehodnocovania a členské štáty, ktoré majú už e, primerané normy, e, že tieto normy by mali byť uznané e, ďalej kategórie A a B. To je zrejme ten najspornejší úsek návrhu preto moje odporúčanie je také, aby sme dodržali práva demokracie a poslanci by mali mať možnosť hlasovať podľa jednotlivých druhov zbraní ktoré sa navrhujú, aby sa e, zahrnuli v zozname zakázaných e, e, zbraní. Myslím si, že panuje široký konsensus v tom, že návrh komisie, respektíve znenie článku A7, ktoré navrhuje komisia, je nepriateľné v praxi a taktiež je neprimerané hľadiska rozhodovania o tom, či niečo bude alebo nebude zakázané. Ja som to teda preformovala do B7, ale bolo predložených mnoho iných návrhov, aby sme doplnili zoznam e, v kategórii A, teda zbranie v kategórii A, aby sme rozšírili o ďalšie druhy. Niektoré návrhy predložila už sama rada. Ja navrhujem, aby sme o tom hlasovali jeden po druhom. Sú isté vážne obavy v niektorých členských štátoch e, o otázke automatických zbraní, ktoré boli pozmenené e, na poloautomatické zbranie a taktiež sú bezpečnostné obavy v tom, že ak tieto zbranie budú zakázané v daných krajinách, e, že sa neodovzdajú orgánom, ale môžu sa niekde stratiť na čiernom trhu a to by zhoršilo bezpečnostnú situáciu. Teda prvá možnosť je zakázať ich, ale ak sa rozhodneme, že e, bude možné ich ponechať, e, tak je tu návrh zaviesť e, konkrétne normy tejto zmeny, aby bolo zajistené, že táto zmena bude trvalá na polovatom tejto zbrane. A ešte posledná vec, zmena, o ktorej hlasovala rada minulý týždeň, aj tu je viacero zbraní v kategórii A podľa ich strelnej kapacity Niektorí poslanci eh, predložili takéto návrhy eh, vo veľmi podobnom znení. Myslím, že by sme o nich mali hlasovať aj na úrovni výboru ešte predtým, než začneme rokovať s radou. Zatiaľ sme ešte nepredložili kompromisy k úvodným ustanoveniam. Toto bude musieť vychádzať totiž eh, z dohody o jednotlivých článkoch. Na tom sa teda ešte pracuje. Ďakujem za to, že sa zatiaľ vyjadrujete iba k článkom a neskôr sa až posunieme k úvodným ustanoveniam. Ďakujem pekne za pozornosť. Bene, grazie alla relatrice. Adesso la parola... Ďakujeme pekne spravodajkyni. Teraz dávame slovo tenevým spravodajcom v mene EPP Anna Maria koraca -Bil. Ďakujem pekne spravodajkyni aj Ulrike. Myslím, že do veľkej miery môžem podporiť kompromisy, ktoré sa predkladajú a podporujem aj tvoju prezentáciu, Vicky. Pôvodný návrh komisie nebol eh, vyvážený, nebol proporčný, nebol primeraný. Myslím si, že pozmeňovacími návrhmi aj eh, v tomto výbore, výbore LIBE, dokazujeme, že parlament sa teraz uberá správnym smerom a že chceme vypracovať návrh, ktorý sa bude viac zameriavať na zvýšenie bezpečnosti, na boj proti terorizmu a nie na obmedzenie eh, o slobôd e, našich občanov, e, respektíve športovom využití zbraní. E, bolo však potrebné modernizovať už platnú legislatívu. Vicky spomenula otázku registrácie, taktiež výmenu informácií medzi orgánmi na vynutenie správa, taktiež otázka uznávania už presne zistených nelegálnych zbraní, taktiež zvyšená vysledovateľnosť, zvyšené využívanie označovania. Tu bol potrebný naozaj významný pokrok v snahe zaplniť medzery, ktoré v legislatíve sú. Zároveň sa snažíme nezvyšovať administratívnu záťaž e, príliš tým, ktorí majú právo legálne vlastniť e, zbranie. Veľmi ma teší, že sme aj doplnili e, otázku bezpečného uskladnenia zbranie. Dúfam, že sa nebudeme snažiť zavádzať celoeurópsky systém lekárskych prehliadok. Niektorých členských štátov totiž už je dobre fungujúci systém. Snažíme sa teda zlepšiť pomery v tých krajinách, kde to ešte nefunguje, ale nenútiť všetky krajiny. To sa týka aj 5-ročných licencií. Myslím si, že nie je potrebné stanovovať tento časový limit. A čo sa týka obchodovania na internete, elektronického obchodovania, nechceme spôsobovať problémy tým, ktorí žijú na vidieku, tým, že zakážeme alebo skomplikujeme legálne získanie zbranie elektronicky, teda respektíve cez internet. Čo sa týka toho, čo si povedala Vicky, eh, s cieľom národnej obrany eh, v členských štátoch existujú rôzne systémy, napríklad pre rezervistov, pre dobrovoľných eh, účastníkov obranných zložiek. Toto by sme mali ponechať platnosti aj naďalej. Ešte niekoľko poznámok, ak dovolíte, k povoľovaniu a taktiež obnoveniu povolenia vlastníctvo e, odsek 1c. Ja by som to vypustila, pretože si myslím, že by členský štát samotný mal rozhodovať e, o tejto veci, čo sa týka bezpečného skladenia. Myslím, že by to nemalo zahrňať prepravu a ak dovolíte, pán predsedajúci, prečítala by som v rýchlosti, ako chcem, aby to znelo. Členské štáty musia zaistiť, aby osoby, ktoré vlastnia zbráne, e, riadne túto zbraň uskladnia všetky e, náboje a jej súčasky, ak nie je pod dohľadom alebo pod kontrolou. Potom by som vypustila e, ďalšie slovo vrátanie prepravy a taktiež e, v prípade zvyšného rizika e, neoprávneného prístupu a využitia príslušnej zbrane. E, ide o 1D ďalej článok 1 a 2 o predajcoch a dealeroch. Tu musíme zaistiť, aby bolo naďalej možné ručné nabíjanie v praxi a taktiež menšie úpravy. To podľa mňa nie je dostatočne jasné v texte. A našou snahou predovšetkým je v tejto revízii zvýšiť zretelnosť, jasnosť textu, aby sme zvýšili právnu istotu, aby to bolo jednoduchšie. Teda menšie úpravy podľa mňa nie je dostatočne jasný E, pojem. Čo sa týka e, kľúčových zložiek, e, tu sa trošku zdráham, či sa to má zahrnúť. Myslím, že by sme sa mali držať protokolu OSN o zbraniach. A posledná vec, otázka príloh, už si spomenula Viki, to, že nechceme zakazovať kategóriu poloautomatických zbraní, aj tu vychádzajúc z kritérií podobnosti, eh, čo je v podstate neoznané kritérium. Myslím si, že by sme nemali doplňať eh, kategóriu A7, pretože regulované kalibre na európskej úrovni to podľa mňa eh, nie je správne rozhodnutie s týmto prichádzať. Chcem sa poďakovať kolegom za ich vyjadrenia za jej komentáre, aj čo sa týka múzeí a historických zbierok. Myslím, že by sme mali text nechať v povodnej podobe. Teším sa ešte na konečnú fázu tejto spolupráce a dúfam, že sa nám podarí vypracovať kvalitný výsledný text. Ďakujeme pekne a teraz v mene e, Sade Sergio Ferrati. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať Viki za prácu, ktorú odviedla. Bolo veľa pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Je to zložitá otázka. Aj národné legislatívy sa líšia. Bolo teda potrebné mm, zblížiť tieto rozchádzajúce sa pozície a to nikdy nie je ľahké. Naša skupina včera večer spravodajkyni, ako aj tieňovým spravodajcom, Ehm, náš názor na predložené návrhy, ale možno, že by som <clears throat> sa vrátil k niektorým, možno skôr takým metodickým obtiažnostiam. Pri niektorých kompromisoch je aj viacero alternatív alebo aspoň doplnení. Je to možno na začiatku účinná pracovná metóda, ale potom treba prejsť eh, k niečomu inému a treba sa teda pokúsiť o, o kompromisy, o zblíženie. Pretože inak z tej alternatívy nemusí nič byť v konečnom dôsledku musíme v prvom rade vyriešiť teda otázku metodiky pretože e, môžu nastať neskôr ťažkosti pri hlasovaní. Možno, že je niekedy lepšie hneď na začiatku povedať, že nesúhlasíme a nie e, prikláňať sa k nejakým alternatívam, ktoré ale sa potom budú ťažko e, interpretovať. A ďalší problém, ktorý súvisí s pracovnými postupmi pri e, tak početných návrhoch by sa možno, že mohlo hlasovať o zrušení nejakých e, ocekoch, ale ani to nemusí byť účinné, pretože kompromis by už mal byť akousi e, syntézou, takže ak e, sa budú, ak budú vypadávať časti toho kompromisu, tak už nepôjde o akúsi syntézu. Možno, že by bolo najskôr dobre povedať, či je vôbec priateľný pôvodný návrh alebo nie. Bolo by dobré to teda vyriešiť na začiatku a preto ja teraz o tom hovorím, aby sme sa vyhli ťažkostiam pri ďalších krokoch, e, to, že to bude oveľa haklivejšia časť, hlavne ten záver. Ku kompromisom tu chcem zdôrazniť iba niekoľko tém, ktoré sú možno v mojich očiach dôležitejšie ako iné najskôr tie lekárske e, testy a obnova povolenia je podľa mňa naozaj nevyhnutné pristúpiť k musí e, pôvodnému overeniu e, zdravia držiteľa zbrane. Nevieme si eh, naozaj predstaviť, že by sa zbraň mohla ocitnúť eh, v rukách niekoho, kto by nemala ani len fyzické kapacity. Eh, či už by išlo o športové použitie tej zbrania alebo pre poľovačku. Treba teda overiť zdravotný stav to, čo sa pôvodne navrhovalo, už teraz e, nefiguruje v znení. Ja by som bol rád, keby sa to tam vrátilo, alebo teda nájdeme nejaké iné riešenie. Ďalšia pripomienka. E, dobierkový predaj. Myslím si, že to naozaj e, je dobre naformulované ale treba si overiť, že kúpená zbraň naozaj eh, je v rukách tej osoby, ktorá ju eh, zakúpila. Takýto dobierkový predaj totiž to môže eh, prehlbiť práve tie problémy, ktoré sa <clears throat> pokúsi, pokúšame riešiť. Potom zbranie na strelbu slepými nábojmi. Tu by bolo lep- dobre e, ešte lepšie zadefinovať akustické zbranie. Dôvody už boli spomenuté. Ehm, možno, že by bolo dobre hovoriť aj o rezervistoch. E, článok 7 mm, to je, tuším, ten pojednáva práve o tých e, rezervistoch. tento článok 7 myslím vhodnejší ako článok 12. A potom múzea a zbierky e, ide o verejné statky v prípade múzeí a tí, ktorí sú za múzea e, zodpovední, e, ich musia aj <clears throat> teda musia kontrolovať vystavené zbranie. Akýsi národný register pre zbranie rôznych kategórií. To je asi užitočné, ale mm, neviem, či by sa to automaticky potom malo stiahovať aj na zbierky, pretože môže ísť aj o e, súkromné osoby. Najčastejšie sú to súkromné osoby, ktoré sa môžu e, rozhodnúť, že majú e, u seba doma zbranie, okrem iných predmetov, ale možno, že by nemali e, splňať e, tie isté kritéria ako múzea. Preto by asi bolo dobre e, zadefinovať, kto sú zberatelia a aká je ich úloha. Asi nestačí povedať, že sú to súkromné osoby. E, treba povedať, že zbierajú e, zbranie, ale aj iné menej nebezpečné predmety potom prílohy. Bolo by dobré tam zahrnúť definície v zmysle toho, čo navrhovala Vicky, aj vlastne je to aj obsiahnuté v kompromisoch. Každopádne musíme ešte popracovať na definíciách, hlavne pri kategórii A6. sme samozrejme naďalej ochotní spolupracovať, tak ako aj pre, i pri iných kapitolách. Čiže práce je ešte veľa na stole, ale všetko, čo bolo spravené doteraz, treba vnímať e, pozitívne. Naozaj ide o to dopracovať sa ku kompromisu a to vôbec e, nebolo e, jasné na začiatku. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Koferáty. Teraz e, pani Čaranová za ALDE. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajkyni Vicky Ford za prácu, ktorú odviedla. Nebolo to jednoduché, ale to, čo sa vám podarilo, je to, že ste zohľadnili pripomienky všetkých, takže ste veľmi pozorne načúvali aj e, občanom, ktorí vyjadrili svoje obavy a k tomu vám blahoželám. Ako všetci vieme, rada schválila minulý týždeň všeobecný prístup k návrhu komisie. E, rozhovory ani zďaleka neboli ľahké a e, výsledok taktiež nie je dokonalý. <clears throat> Možno, že zhrniem niekoľko kľúčových bodov pre našu politickú skupinu ALDE od zverejnenia návrhu e, komisie v novembri my sme proti novým ustanoveniam, ktoré by e, na, o, naozaj o, e, o, oslabili pozíciu tých, ktorí zákonne držia zbraň. To sa, to sa týka hlavne zakázaných poloautomatických zbraní. To je nová kategória. V všeobecnom prístupe je hlavne holandský návrh, ktorý podporuje tento návrh komisie zakázať takéto poloautomatické zbranie. Mm, pre našu skupinu to nie je priateľné. Môžem vás ubezpečiť, že od zverejnenia všeobecného prístupu rady dostávam veľa nových e-mailov od českých občanov, ktorí nevedia, ako to bude vyzerať ďalej s zbraniami. Takže je na nás, na tomto výbore, aby sme tomu zabránili. Mnohé členské krajiny, vrátane Českej republiky, našli za uplynulé ruky dobrú rovnováhu medzi bezpečnosťou a právami vlastníkov zbrania. Tú rovnováhu by sme nemali narúšať, naopak mali by sme sa snažiť e, uplatňovať osvedčené postupite najlepšie z rôznych členských krajín. Vicky, v svojom návrhu je viacero návrhov pojednávajú o veľmi citlivých témach a ja som rada, že sú tam tie alternatívy a že môžeme o nich dnes hovoriť. To, čo by malo alebo nemalo byť zakázané, to musí byť z našej strany jasné. Všeobecne vítam tvoj návrh, sú tam mnohé dobré kompromisy, hlavne čo sa týka dobierko, dobierkového predaja alebo online predaja, potom e, znehodnotenie múzea zberatelia. E, preto sa ti ešte raz chcem poďakovať za prácu, ktorú si odviedla a, a teším sa na ďalšiu spoluprácu a rozhovory. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Fiktívny, pardon, tieňový spravodajca GUE tu nie je prítomný neviem, či niekoho po poveril. E, Pascal Durand za zelených. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nebudem hovoriť v mene GUE, ničím ma nepoverili. A ja sa pokúsim stručne, keďže sa intenzívne pracuje na kompromisoch. E, sa v prvom rade chcel poďakovať Viki, už som tak e, spravila, ale zopakujem to, pretože je to asi najhaklivejší spis, e, ktorým si bola poverená počas tohto obdobia. Ešte raz by som chcel pripomenúť, že pri takto dôležitej a závažnej téme by sa nemali presadzovať nejaké extrémne stanoviska, alebo ktoré neodzrkadľujú realitu. Európsky parlament pri žiadnom návrhu, či už od Vicky Ford alebo od nejakého iného poslanca poslankyne, čiže e, parlament e, nechcel nejako narušiť e, rovnováhu alebo zakázať vlastnenie poloautomatických zbraní. Nikde som to nevidel, e, takže to hovorím tým, ktorí sa toho obávajú. Čiže treba sa držať reality a nie e, niečoho e, vysnívaného. No a teda práve aká je tá realita? Bol tu návrh komisie a ten návrh nebol dostatočný, hlavne čo sa týkalo definícií. Všetci to tu povedali. E, to, že sa majú e, zakázať e, poloautomatické zbrania len preto, že sa podobajú poloautomatickým zbraniam, to nebude možné uplatniť v praxi. A parlament teda povedal, že to nie je seriózne kritérium a treba mať objektívnejšie kritéria. A práve sa k takým kritériám blížime. Takže Vicky, ďakujem ti za odvedenú prácu a ke, stručne, keďže budú ešte aj ďalšie zasadnutia. Väčšinou naše pripomienky ako zelených boli zohľadené a zapracované, takže možno iba akési doladenie, upresnenie. A možno, že sa zamyslieť na nejakým zjednotením tie lekárske testy tu nejde o to žiadať, aby Európa zadefinovala tieto lekárske testy. Naopak, e, ale na druhej strane e, Európa môže žiadať, aby takéto lekárske testy povinné boli, ale potom to ponechajú na členské krajiny a to je kompromis, ku ktorému by sme sa asi e, ľahko mohli dopracovať. Ja myslím, že je normálne, že ak vlastníte strelnú zbraň, že máte aj lekárske osvedčenie tak e, o, o vašich fyzických ako aj mentálnych schopnostiach. Potom by sme mohli trošku presnejšie povedať, že e, zbranie by sa mali e, skladovať oddelenie od streliva, ale všetko pod zodpovednosťou majiteľa, mal by ešte väčšiu zodpovednosť. Ja viem, že samotní majiteľia tomu venujú pozornosť, ale možno, že tu by sa to mohlo upresniť. Potom e, dobierkový e, predaj alebo online nákup, tu by mali byť e, účinné kontroly a nie len virtuálne a malo, mal by byť skutočný fyzický kontakt a overenie totožnosti nadobúdateľa Potom zaznamenávanie údajov, registrácia. Tu som naďalej presvedčený, že príslušné úrady by mali k takýmto údajom prístup, tak to aj navrhujete. Potom výmena informácií, Európska platforma. Um, nemalo by to ostať iba na papieri, ale malo by to byť e, skutočná platforma, ku ktorej by mali prístup rôzne úrady členských krajín. To by potom bolo užitočné. Múzea a zberatelia, nebudem opakovať e, slova Serža Koferatyho, e, súhlasím s ním úplne. Myslím si, že by bolo dobré e, rozlišovať múzea, ktoré sú kontrolované, či už verejné alebo súkromné múzea od súkromných zberateľov Nemala by to byť jedna jediná kategória, ale dve. Potom e, klasifikácia, tu sme sa posunuli naozaj e, výrazne ďalej. Je to e, veľmi technické, nebudem zachádzať do podrobností, ale kategórie A6, A7 a B, tu by mala byť možná nejaká dohoda. A naďalej chceme teda pracovať v pozitívnom duchu. Ďakujem pekne, pán eh, Durand a za EFDD, pán Evaskevič. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som sa chcel poďakovať spravodajkyni za prácu, ktorú odviedla. Je to sporný návrh eh, aj kvôli tomu, že chýba E, dopadová štúdia a zdá sa, že je to v mnohých smeroch kontraproduktívne. Snažíme sa vyhnúť samozrejme tým tragédiám, e, ako napríklad teroristickým útokom, ale potom môžeme uškodiť e, športovým strelcom alebo polovníkom. Súhlasím, čo sa týka tých povolení aj lekárskych testov. Členské krajiny by tu mali mať ale mm, istý manevrovací priestor a preto sa mi tá prvá alternatíva páči viac. Musíme mať jasno v tom, o čom hovoríme. Či sú to psychologické alebo mm, neurologické testy. Dostali sme alebo počuli sme dosť znepokojujúce správy, pretože tí ľudia, ktorí používajú pardon, vozičkári by nemali dostať e, licenciu. Možno, že by bolo lepšie 10-ročné obdobie, e, tak aby sa tieto testy nemuseli e, moc často opakovať. Bod 2. Tu je dohoda v prípade návrhu spravodajkyne Pani e, Charanazova navrhla taktiež niečo, čo sa mi páči. Aj trojka, aj štvorka sa mi e, pozdávajú. Bod 5, tu by sme mohli hovoriť o pôvodnom návrhu. Potom e, bod 9, polovojenské skupiny, tu je zhoda v prípade návrhu spravodajkňa. Teraz prílohy. Príloha 2, bod 2, súhlasíme s B a C. Oba návrhy sa zdajú byť priateľné. Príloha 1, druhá časť, e, kategória A a 6A. Ťažko sa to bude e, sledovať a nie sú to veľmi dôležité časti strelnej zbrane. Potom časť 2, kategória A6B. E, <clears throat> Strelná zbraň sa má zakázať a pritom ide o typické použitie pri e, športovej e, strelbe. My sme si vypočuli niekoľkých expertov a oni nevideli žiadne prepojenie medzi tým, čo je v 7a a potom e, zákaz zákonného obchodovania so zbraňami a7 by malo byť vymazané. Taktiež zamietame myšlienku zahrnutia 22 e, mm kalibre do kategórie B. Ja mám pocit, že niektoré e, návrhy škodia e, športovej strelbe v Európe a treba ich zmeniť, inak nebudeme môcť podporiť to, čo sa navrhuje. Ďakujem. Za, a za ENF pani Trušinsky. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Predtým, ako vystúpim k jadru, poviem, že sme e, zachovali minútu tichu a na začiatku pre obete z Orlanda. Ja chcem povedať, že som veľmi smutná ale aj um, veľmi poborená po teroristických útokoch vo Francúzsku. Včera naozaj e, úprimnú sústrať chcem vyjadriť rodinám a pozostalým dvom policajtom, ktorých zavraždili radikálni islamisti práve zbra- slepou zbraňou. Ehm, stručne od e, e, spravodajkyne by som chcela e, to, aby stiahla návrhy mojej skupiny. Ide o tri kompromisné návrhy. Ale pošlem to ešte aj mailom, aby to bolo isté. Ide o akustické zbranie, poplašné a repliky. Ide o štyri pozmeňujúce, doplňujúce návrhy, ktoré ste vy e, zoskupili do kompromisu. To by sme chceli z toho kompromisu vyňať. A múzea a zberatelia. Tu by som chcela stiahnuť e, e, náš návrh číslo 6 zberatelia by nemali byť e, predmetom tejto smernice. Potom e, predseda prerušuje rečničku, lebo je asi technický problém e, s pretlmočením do angličtiny. stiahujete pozmenujúce, doplňujúce návrhy? Pýta sa spravodajkyňa. Nie e, stiahnuť e, naše návrhy, ale stiahnuť ich z kompromisov. Vyňať z kompromisov. Je, je vous ferai, je, je... Ten zoznam e, toho, čo žiadame, vám pošleme aj e-mailom, ale vždy ide o to vyňať ich z vašich kompromisov. Dúfam, že je to jasné. Dobre, takže aby to bolo jednoduchšie, tak ten zoznam vám naša skupina pošle teda našich návrhov, ktoré majú byť vyňaté z kompromisov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz môžeme prejsť e, k ostatným členom. Máme e, tu 10 prihlásených. Máme aj chvíľku času. A potom príde pani komisárka Jurova o 11. Navrhujem každému jednu minútu. Skúsme e, byť stručný a vecný. A potom s pani spravodajky nebudem môcť odpovedať. Ďakujem veľmi pekne. Súhlasím so všetkými pozmenujúcimi návrhmi, ktoré sa predložili. Domnievam sa, že je tu určitá politická zhoda, pokiaľ ide o návrh komisie. Viacere z pozmenujúcich návrhov sú ich stovky, e, vyžadujú vysvetlenie a zdôvodnenia, vrátanie dôsledkov e, realizácie návrhu komisie a ja som predložila e, zo pár pozmenujúcich návrhov a mm, pozitívne vnímam spoločné pravidla aj požiadavky, pokiaľ ide o vlastenie strany zbraní a povoľovací proces. Avšak e, niektoré mm, ustanovenia e, sú zamerané proti nesprávnym e, celým skupinám v našej krajine. Športová strelba a mm, polovníctvo sú veľmi populárne a sociálne demokrati by chceli zaistiť ich práva voči požiadavkom nezákonné vlastnenia. Preto som predložila pozmeňujúce návrhy v súlede s požiadavkami e, švedského združenia ako aj ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré sú potrebné pre boj proti nezákonnému vlastneniu a boju proti terorizmu. Napríklad treba mm, e, fyzicky overiť e, totožnosť aj e, určitým spôsobom mm, zamedziť dobierkový predaj. Mám v tomto zmysle pozmenený návrh a mm, dúfam, že komisia si vypočujú politikov a tých všetkých, ktorí sa aktívne snažia to umožniť, aby sa mohlo zákonne porovať. Ďalšie kolega, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel e, viedriť solidaritu e, e, obeťam teroristických útokov v našej krajine. Aj my sme pocítili, alebo pocítili dôsledky terorizmu počas ostatných 40 rokov. A práve preto legislatívna úprava vlastníctva alebo vlastnenia zbraní je dôležitá, ale pre mnohých legálnych eh, majiteľov eh, zbraní, eh, športových strelcov, polovníkov to by sa ťažko realizovalo mm, vzhľadom na rozbehnuté iniciatívy a zda takáto legislatíva by bola potrebná pre štáty, kde to nebolo e, upravené, ale v našej krajine máme 40-ročné e, na nešťastie skúsenosti s terorizmom a máme príslušnú legislatívu. E, napriek tomu sa domnievam, že predložené e, pozmeňujúce návrhy sú veľmi dobré, pre najmenšom väčšina z nich a chcel by som vám poďakovať za odvedenú prácu. E, bola naozaj skvelá. Ehm, na základe stoviek pozmeňujúcich návrhov ste pripravili mm, kompromisné návrhy. Niektoré z nich sú skvelé, najmä pokiaľ ide o uskladnenie zbraní. Ehm, v Španielsku to považujeme za veľmi dôležité. Ďalej otázka ehm, predaje na dobierku nie je v súlade s našou legislatívou, ale na základe týchto kompromisov vidíme, že počúvate občianskú spoločnosť Poslanec Žuven, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja som zavolažila pani spravodajkyni. E, vychádzali sme totiž z textu komisie, ktorý bol nevyvážený, Musíme teda zajistiť bezpečnosť našich občanov, ale tiež nezmýliť si cieľ, pretože polovníci a športoví strelci nie sú cieľom tejto legislatívy. Nikdy sa z nich totiž nestávajú teroristi a platí to aj naopak. Nesmieme preto schváliť takú legislatívu, ktorá úplne znemožní výkon športových strelcov napríklad, alebo polovačky. Čo sa týka 5-ročných e, licencií, to podľa mňa e, nezmyselný návrh. Myslím si, že tým je práve e, polovníkov a nejako to nezasahne teroristov. Čo sa týka predaj na diálku, na dobierku, myslím, že si musíme uvedomiť, že tam musí byť aj nejaký moment fyzického stretnutia pri dodaní napríklad. V každom prípade je potrebné zakázať platbu v hotovosti za zbranie musíme to nejako v texte eh, presne spomenúť. Čo sa týka označovania eh, kľúčových eh, častí zbrania, aj tu musíme dávať pozor, čo vlastne sú kľúčové časti zbranie. Niektoré sú mikroskopické veľkosti, neviem, ako zaistíme toto označovanie. Ďalej článok 4, definícia strelbné zbranie sa musí e, upresniť v texte. E, vieme totiž, že teroristi niektorí využili zbranie z druhej svetovej vojny a preto e, je potrebné túto definíciu upresniť. A už úplne posledná vec, ak dovolíte, k uskladňovaniu. Aj tu musíme zaujať pragmatický prístup. Polovníci dokážu veľmi správne a podľa všetkých platných pravidiel zbranie uskladniť, vedia ju rozmontovať na dve časti a tým pádom je zbraň vlastne bezpečne uskladnená. Pán Hala, aho. Um, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem eh, vám, pani mm, spravodajkyne, za skvelú prácu. Návrh pozmeňujúcich návrhov eh, sú veľmi dobré, ale niekoľko kritických poznám. Pokiaľ ide o zmenu eh, v kategóriách strelných zbraní, súhlasím s pani spravodajkyňou, že treba zamietnúť navrhovanú kategóriu A7. Netreba však ju zavadzať opätovne pod kepinkom B7 žiadny členský štát to neuplatňuje a to je e, trvalý zdroj problémov ďalej predstava e, o zákaze e, veľkokapacitných zásobníkov alebo ich kombinácií. To tiež nás nepokojuje, ako viete, no, to sa pokúšali viaceré krajiny, ale malo to nulový účinok na trestnú činnosť úprava zásobníkov komplikuje život e, ľuďom, ktorí splňajú zákonné podmienky, teda pre podniky a športových, športovým strelcom a takisto to zaťaží e, prácu regulačných orgánov. V článku 10 citujem sa hovorí, že akvizícia streliva sa umožní iba tým e, ľuďom, ktorí majú povolenie na príslušnú kategóriu zbraní. Konec citátu. Domnievam sa, že to vychádza e, z nesprávneho pochopenia žiadne strelivo nie je určené pre konkrétnu zbraň alebo kategóriu zbraní. Už som zneužil svoj čas. Ďakujem pekne. Grazie, onorevole Grappini. Ďakujem pekne, kolega Grappini. Kolegyňa Grappini. E, myslíme si, e, že musíme si robiť e, starosti v súvislosti s tým, čo sa deje v Európe a v celom svete. Je to veľmi znepokojujúce. Je naozaj pravda, že teroristické útoky nepachajú polovnice, ale buďme realisti keď, pokiaľ by sme e, nemali prísne e, pravidla, teroristi by často e, nadobudli zbranie. Samozrejme, často sa stávajú nehody aj počas poľovaček. Chcel by som sa vydriť ešte e, ktorom vecem blahoželám pani spravodajkyni. Je to veľmi dôležitá správa. Je dôležité, aby sme e, mali lekárske e, požiadavky e, zjednotené bez ohľadu na tú, ktorú krajinu. Aj samotná lekárska skúška musí byť rovnako upravená s tým, aby niekto sa nesnažil ju podstúpiť v inom štáte. Ďalej, otázka predaja strelných zbranie e, e, ľuďom staršieho veku, dokonca aj, aj e, polovníkom vo veku 80 rokov. S tým by som nesúhlasila. A po tretie, kto je napokon zodpovedný za oznenie zbraní? Myslím si, že zodpovedný by mal byť majiteľ Ďakujem pekne za slovo. E, zrejme sa budem opakovať a chcel by som poďakovať pani spravodajkyni za racionálny prístup, ktorý sa prejavil aj e, e, v tých kompromisných návrhoch, ktoré som mala možnosť vidieť. Vychádzam z predpokladu, že je lepšie mať zbranie riadne zavidované pod verejnou kontrolou, ako riskovať ich únik na čierny trh v prípade zákazov. Súhlasím s drvivou väčšinou kompromisných návrhov ďakujem za viaceré iné pripomienky a vďaka činnosti členov tohto výboru sa návrh stáva tým, e, čo e, zodpoveda deklarovaným účelom, teda e, reagovať na existujúce medzery pravidel pre nadobudanie a vlastníctvo strany zbraní v Únii. Ďakujem pekne pani spravodajkyni za zohľadnenie obav niektorých členských štátov aj e, medzi nimi patrí Česká republika, pokiaľ ide konkrétne veci 3 poznámky rekategorizácia považujem e, za priateľné zachovanie kategórie A6 s dodatočnými podmienkami v bodoch e, A až C. Ustanovenie ohľadom predaja zbraní brokerom a dílermi zásadné je, aby predavajúci bol povinný preveriť totožnosť a oprávnenosť e, dobudateľa. Potom by sme nemuseli obmedzovať platbu iba na hotovosť a 18-mesečná lehota na nadobudnutie e, úč- e, účinnosti. Myslím si, že to minimum e, pre vnútroštátnu úpravu, aby tento návrh sa dal aplikovať. To by bolo všetko. Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu a za obrovskú odvedenú prácu. Pán poslanec, pani poslankyňa Jachon Sári. Ďakujem pekne. A ja sa pridávam k tým štedrým slovám vďaky, ktoré tu zazneli na adresu eh, pani predsedničky spravodajky Vicky Ford k dohode, ktorú dosiahla. Myslím si, že Európska únia tu môže dokázať, ako je možné zosúľadiť rôzne záujmy jednotlivých členských štátov, keď je potrebné dosiahnuť jednomyselnosť medzi parlamentom, radou a komisiou. Eh, E, obavy členských štátov e, sa o mnoho viac objavujú, než boli zretelné v pôvodnom návrhu komisie. To je podľa mňa dobre. Myslím si, že aj to, že spravodajkyňa uznáva, že sa nesmieme e, v tejto oblasti miešať do bezpečnostnej politiky členských štátov. E, napríklad otázka rezervistov je v tomto smere dôležitá. E, nesmieme zabudnúť na to hlavné. Nesmieme z Európy vytvoriť priestor, respektíve krajinu, kde vyriešime problém streľby na školách tak, že dáme zbranie deťom aj učiteľom. Myslím si, že E, vďaka dobrej spolupráci sa celá vec posúva správnym smerom. Ešte raz ďakujem. Honorevole Karas. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade sa domnívam, že to, ako diskutujeme o tejto otázke, by malo byť príkladom e, narovania s citlivými otázkami e, reagujeme na citlivé otázky nie emočne, ale mm, snažíme sa hovoriť vecne a chceme skutkovú podstatu e, urobiť základom našich návrhov. Myslím si, že to zásluhou e, pani spravodajkyne a tieňových spravodajcov a za túto prácu by som vám chcel čo najúprimnejšie poďakovať práve to, že téma je taká citlivá, e, o tom svedčia diskusie ale táto doba práce ešte nie je ukončená. E, viaceré prihlásenie o tom hovorili vrátane e, kolegu Konferátieho, pokiaľ ide o našich e, posluchačov a divákov sa môže zdať, že my sme zmietli pôvodne na komisie zo stola a to je dobré. To jasne svedčí o tom, že nechceme kriminalizovať e, zákonných e, majiteľov zbraní. Naopak, chceme prepracovať e, smernice, smernicu s prihľadnutím na existujúce skúsenosti, ale smernica o strelných zbraniach nie je správna odpoveď na teroristické útoky. Je to reakcia na existujúce problémy a som rád, že moje, všetky moje pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o e, tradičné e, záležitosti a mm, lekárske vyšetrenia e, sa prevzali do kompromisných návrhov. Ďakujem pekne. Kolega Mecola, ďakujem pekne. A ja spolu s kolegami ďakujem spravodajkyne a tieňovým spravodajcom za váš príklad. Stále sa prehovorám za prísne kontrolné opatrenia strelných zbraní, najmä s prehľadnutím na globálny jav terorizmu ktorému čelíme. Avšak musíme zabezpečiť, aby e, múzeje a zbierateľe sa nedostali e, do mm, takých e, nesprávnych reakcií. Preto schválim pozmeniť návrh 11, ktorý odstraňuje prepojenie medzi turistami a zbierateľmi, Pokiaľ ide o lekárske skúšky, súhlasím s návrhom, E, e, vrátanie e, prvého použitia. To poistie záruky poskytuje manevrovací prístor členským štátom. Pokiaľ ide o dôležité návrhy, treba precízne k tomu pristupovať a hovoriť o tých súčastkách, ktoré sú dôležité v súlade s medzinárodnými záväzkami a protokolmi. E, je dobré, že sústredíme sa na zbranenie na majiteľov. Mnohé e, návrhy negatívne ovplyvne sportových stredcov a náčencov a nemali by sa stať našim terčom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán kolega Obermajer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. My hovoríme E, o tom, že e, komisia nesprávne vychádzala z toho, že mm, môžeme bojovať s terorizmom tým, že budeme odsredovať e, mm, podobníkov a mm, každý, kto si kúpi automaticky automatickú zbraň, no, to sa dá kúpiť lacno v bývalej Jugoslavie dnes sme hovorili, že to, existujú členské štáty s veľmi prísnymi e, e, e, zákonmi a e, že treba sa orientovať na, na osvedčené postupy a tu je dôležité aj oblasť e, uplatnenia, používania. Niekoľko príkladov. V Rakúsku máme jasnú úpravu, no, pokiaľ ide obchodníkov e, e, predajúcich na diálku, sú pod kontrolou prerobenie e, zbraní je možné iba e, licenzovanými e, obchodníkmi alebo technikmi, psychologické testy pokiaľ ide o byrokratické opatovné skúšky bez príslušných dôvodov, na no toto je byrokratické prehnané. Nemali by sme to kriminalizovať alebo byrokratizovať túto záležitosť. Existujú dobré dôvody na to, aby e, sme zabraňovali e, e, použitiu zaistené zbranie aj na účely vlastnej ochrany. Nemali by sme to všetkých generálne podrobovať pochybnostiam. Ďakujem pekne. A teraz kolega Soltež. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne aj pani spravodajkyni za jej snahu a nájsť kompromis návrh výboru. Vo svojej pôvodnej podobe sa drží e, cieľa boja proti terorizmu, ale mám dojem, že sme v tomto príliš neúspeli. Členské štáty e, majú rozličný prístup k zbraniam a preto je dosť ťažké prijať také pravidlá, ktoré by boli harmonizované na európskej úrovni a ktoré boli rovnako efektívne všade. Ja som zo Slovenska a táto legislatíva u nás sa sústredí sústreďuje na kontrolu zbraní a je to vynikajúca legislatíva. My teda nepociťujeme potrebu meniť legislatívu k horšiemu a preto si myslím, že pri snahe hľadania kompromisov by sme mali zohľadniť eh, aj eh, už osvedčené postupy v niektorých členských štátoch. Súhlasím teda s kolegami, ktorí hovoria, že nemôžeme trestať osoby, ktoré majú zbranie v legálnom vlastníctve, napríklad zberatelia, polovníci a tak ďalej. Eh, ďalej nasleduje pán poslanec Šváb. Ďakujem. E, viem, že sme pod časovým tlakom. Ja sa preto chcem najskôr poďakovať e, teňovej spravodajcom aj pani spravodajkyni za konštruktívnu spoluprácu. E, tá je o mnoho plodnejšia než o mnoho korešpondencie 28 členských štátov. Ešte stále má odlišné pravidlá, v, ktoré budú musieť byť nejakým spôsobom dosúladené. A vyrieši sa to len tak, že sa budeme snažiť spoločnými cieľami o kompromisy ale vzájomnými útokmi sa rozhodne takýto kompromis nedosiahne. Ja by som sa chcel vyjadriť k dvom kompromisom. V zásade som veľmi ďačný za to, že mnoho pozmeňovacích návrhov, ktoré som predložil, e, sa objavilo v kompromisných návrhoch. Konkrétne dva, e, jednak 525 o kritériách e, na, zada, na udelenie zbrojného preukazu. Myslím si, že ak by sa to zadefinovalo podľa konkrétneho prípadu, že by to bolo efektívnejšie, než eh, keby členské štáty mali voľnú ruku. Mali by sme eh, stanoviť jasné pravidlá, že ak je podozrenie, eh, že by zbrojný preukaz nemal byť udelený, tak by mohol členský štát zasiahnuť. Nemali by mať však možnosť svojvoľne zasiahnuť ďalej. Čo sa týka poloautomatických zbraní, tu ma zaujíma, prečo sme napokon dospeli k definícii, že automatické zbranie e, v civilnom využití, ktoré sa e, podobajú e, automatickým zbraniam, podľa mňa práve tá podoba nie je jasne zadefinovaná a preto navrhujem, aby automatické zbranie, ktoré boli prerobené na automatické zbranie, to si budeme musieť teda so spravodajkyňou ešte vyjasniť. Inak som presvedčený, že vďaka konštruktívnej spolupráci to dosiahneme do zdarného konca. Ďakujeme pekne. A teraz e, tu máme zástupcov aj mm, predsedníctva, ale a preto ešte predtým, nedám slovo spravodajkyni, dám slovo zástupcom predsedníctva. Prosím veľmi stručne. Thank you, Chair, for the floor. Ďakujem pekne, e, pán predsedajúci. Myslím, že aj e, tu sa objavuje tá istá diskusia, ako aj na rade minulý týždeň holandské predsedníctvo na zasadnutí rady dosiahlo um, vyvážený kompromis uh, o tejto smernici o strelných zbraniach. Naše stanovisko obsahuje sprísnené pravidlá uh, vlastníctva zbraní na európskej úrovni. Uvediem aj príklady veľmi stručne. Nové pravidlá označovania zbraní, ale tiež uh, kľúčových častí zbraní aby sa zlepšila možnosť vysledovateľnosti zbraní, ďalej jasné ustanovenia o zlepšení výmeny informácií o zbraniach medzi členskými štátmi. Tiež sme zadefinovali, keďže zberatelia spadajú do rozsahu pozornosti tejto smernice a sú e, na nich stanovené veľmi prísne bezpečnostné pravidlá, taktiež zákaz nebezpečných poloautomatických zbraní e, s vysokým počtom e, dobiacich možností a taktiež prísešný režim E, pre akustické zbranie, výstrašné zbranie a tiež e, zbranie na slepo naše. Predsedníctvo sa domnieva a dúfa, že Európsky parlament čo skoro príjme stanovisko v tejto dôležitej téme, aby sme mohli začať trialog e, i hneď v úvode slovenského predsedníctva. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz dostáva slovo spravodajkyňa na záverečné vystúpenie. Nech sa páči. Your... Ďakujem všetkým e, kolegom za ich vyjadrenia. Chcela by som sa jednotlivým e, poznámkam e, konkrétne vrátiť, ak dovolíte. Čo sa týka múzeí a zberateľov, myslím, že je veľmi ťažké určiť, v ktorom prípade ide o múzeum, či o zbierku, či zberateľa. Často e, sa totiž objavujú subjekty, ktoré sú niekde medzi. Je však veľmi dôležité, aby aj súkromní zberatelia boli správne regulovaní v legislatíve, aby museli dodržiavať pravidla bezpečného uskladnenia, umiestnenia a ak naozaj ide o historické zbierky pre akademické účely, táto zbierka musí byť jasne zapísaná, zaregistrovaná a, ale takým spôsobom by sa nehrozila verejná bezpečnosť. A toto všetko je obsiahnuté v kompromise. Ďalej, pokiaľ ide o lekárske prehliadky, mnohí sa na mňa obracajú z komunity e, ľudí s postihnutím, e, že existujú je para, e, bici, teda strelci, Taktiež existuje akustická streľba, tí, e, ktorí sú zrakovo postihnutí a musíme zasiť, aby tí, ktorí majú nejaké takéto zdravotné postihnutia, aby mohli naďalej vykonávať e, svoj e, šport pri plnej zároka bezpečnosti. A aj na nich sa stiahujú tieto pravidla povinných lekárskych prehľadov. Teda každá krajina musí mať systém, ktorý toto zaistí. Nikto totiž, to predstavuje riziko verejnej bezpečnosti by mal mať možnosť získať povolenie na vlastnenie zbranie. Systém musí byť dostatočne odolný a pevný na to, aby odhalil takéto rizikové osoby, ktoré sa uchádzajú o zbrojný preukaz. Nesmie sa to však posudzovať iba podľa toho, či máte alebo nemáte zdravotné postihnutie. Systém musí byť o mnoho rozsiahlejší, o mnoho širšie zadefinovaný. Musíme však dávať pozor na to, ako veci formulujeme, aké signály vysielame našim občanom. E, čo sa týka e, streliva, e, že by nemala byť možnosť hromadenia streliva pri nákupe zvláštnych druh streliva alebo veľkého množstva streliva, streliva na zbranie, na ktoré nemáte povolenie vlastnenia práve na toto sa chceme sústrediť aj v našom návrhu. Čo sa týka poloautomatických zbraní, znenie návrhu rady hovorí o poloautomatických, ktoré boli zmenené na automatické, ale za istých okolností je to povolené napríklad v prípade športových strelcov. Mnohí športoví strelci sa na mňa obrátili s tým, že e, ich povolenie platí len na e, úrovni členského štátu, nemôžu potom vycestovať e, a súčasť sa súťaži v iných krajinách. Teda znenie, zjavnenie je úplne dokonalé v tomto e, návrhu rady. Preto dúfam, že sa nám podarí odhlasovať všetky tieto veci osobitne. Jasne stanovíme, čo má väčšinovú podporu v parlamente a potom e, začneme trialóg e, s jasnou predstavou o znení konečnej podoby. Ďakujem vám všetkým za vaše vyjadrenia. Ďakujeme. Ja ešte pripomeniem, predtým, než uzavrieme túto e, rozsiahlu tému, e, že 13. júla budeme e, skúmať v druhej fáze kompromisné návrhy a 14. júla potom, to je dôležité, datum sa bude hlasovať. Um, ladies and gentlemen, we're going to start again. The... Začneme ďalej pracovať, ak súhlasíte. Máme teraz na programe výmenu názorov. S pani komisárkou Jourovou. Pani komisárka, srdečne vás vítame. Po Veľkej Británii som hovorila s osobou, e, ktorá bola politicky aktívna a vysvetovala som im, prečo sa vraciam do Bruselu. E, hovorila som preto, že je to aj tým, že Európsky parlament volá komisiu na zodpovednosť. Každý rok komisári prichádzajú do Európskeho parlamentu a zodpovedajú sa nám. A toto v Británii mnohí nevedia, ani keď sú politicky aktívni. My ako demokraticky zvolená inštitúcia máme teda uh, páky na kontrolu práce komisie a teraz práve táto um, demokratická legitimnosť je veľmi horúcou témou v, v Európe. Ďakujeme preto, pani komisárka, že ste prišli, že ste ochotná odpovedať na otázky poslancov. E, zapadá to aj do našej ďalšej práce. Pani komisárka dostane slovo na zhruba 20 minút a potom bude priestor klásť otázky. Prosím, začneme už zapisovať prihlásených rečníkov. Isté, že neskôr dostanú slovo koordinátori. Pani komisárka, nech sa páči. Vy, ako komisárka, ktorá má na starosti aj e, otázky spotrebiteľov, uh, Ďakujem pekne, ďakujem za to, že e, nám dávate priestor hovoriť o spotrebiteľskej politike. Máme totiž na stole mnoho dôležitých e, návrhov a tiež prebiehajú intenzívne práce e, na úprave legislatívy na okruh spotrebiteľa do budúcna. Ja by som chcela v krátkosti priblížiť návrhy, ktoré komisia nedávno schválila. A tiež priblížime naše budúce plány. Európska legislatíva na ochranu spotrebiteľa a tiež pre marketing sa posledných rokov veľmi rýchlo rozvíja. Smernica o právo spotrebiteľa, taktiež nová smernica o Mm, balíkovom cestovaní, ako aj návrhy na digitálne zmluvy, e, taktiež e, revidované nariadenie CPC, ako aj e, um, ustanovenia, ktoré sa týkajú spoločných práv na ochranu spotrebiteľa sú našim spoločným cieľom. Chceme zaplniť medzery, chceme zmodernizovať platnú legislatívu. A súčasťou existujúcej legislatívy sú aj eh, právne úpravy, ktoré sú už v platnosti eh, veľmi dlho, preto chceme spustiť rozsiahly proces eh, vyhodnocovania šiestich kľúčových smerníc v oblasti ochrany spotrebiteľa v rámci tzv. RIFITu. Cieľom, a to zdôrazňujem, nie je znížiť mieru ochrany spotrebiteľa, ale predovšetkým znížiť administratívnu záťaž podnikov. Chceme vyhodnotiť, čo v praxi dobre funguje, čo nefunguje a čo je potrebné modernizovať v prospech spotrebiteľa aj obchodníka. To by znamenalo zjednodušenie pravidiel a taktiež odstranenie pravidel, ktoré už nie sú potrebné alebo ktoré sa prekrývajú vo viacerých nástrojoch. Ale okrem eh, tohto preskúmania efektívnosti a koherentnosti tiež eh, chceme získať názory a postoje všetkých aktérov v rôznych oblastiach v snahe zvýšiť modernosť týchto pravidel. Najmä sa budeme venovať otázkam ochrany spotrebiteľa v eh, ekonomike, ktorá je založená na spolupráci, taktiež relevantnosť aktuálnych eh, požiadaviek eh, týkajúcich sa reklamy, eh, ďalej zlepšenie komunikačných pravidiel pre predzmluvné informácie spotrebiteľom a posledná vec, a to zdôrazňujem, vyššia ochrana spotrebiteľa, ktorí boli oklamaní a zlákaní na podpísanie zmluvy nekalým spôsobom a ktorí boli poškodení práve týmito nekalými postupmi obchodníka Verejné pripomienkovanie začalo 12. mája a bude pokračovať až do septembra a všetkých vás vyzývam, aby ste informovali eh, širokú verejnosť o, o tomto procese je dostupný eh, na stránke Európskej komisie. Eh, taktiež chceme vytvoriť konzultačnú skupinu so príslušnými aktérmi a tam budú zastúpení zastupcovia mimovládok a bude možné diskutovať o tomto procese kontroly legislatívy. Táto kontrola bude tiež e, nosnou témou e, tohto ročného samitu e, spotrebiteľa, ktoré sa bude konať v októbri. Dúfam, že prilákame do Bruselu široké spektrum rôznych rečníkov, účastníkov, ktorí sa pozria na otázky ochrany spotrebiteľa z rôznych uhlov pohľadu. Všetkých vás srdečne pozývam na tento summit. V kontexte diskusie o digitálnych zmluvách sme zrýchlili proces analytickej práce, e, priebežnej kontroly legislatívy, ako aj smernice o um, predajnom práve a tiež smernice o zárukách. Očakávame, že vám budeme môcť komunikovať výsledky v júli. Čo sa týka obav, na ktoré poukazujú rôzne aktéry, že by sme mali zaistiť rovnaké práva na krok spotrebiteľa aj pri nákupe na internete, aj mimo internetu. Ako som už uviedla, našim cieľom je čo najkoherentnejší výsledok v závislosti od výsledku analytickej um, fázy mm, procesu. Teraz budeme ochotní diskutovať o zosúladení pravidiel, ktoré sa stiahujú na ochranu spotrebiteľa na internete a mimo internetu a taktiež posúdime ich možnú pridanú hodnotu. Mohlo by to byť mimoriadne dôležité najmä vzhľadom e, na rôznorodosť e, malého obchodného predaja na internete aj mimo internetu v súčasnosti. Chcela by som zdôrazniť, e, že je veľmi dôležité, že parlament začal pracovať na oboch návrhoch paralelne, jednak čo sa týka digitálnych obsahov a taktiež hmotných e, tovarov. E, je to totiž súčasť jedného balíka a oba tieto aspekty zohrávajú svoju úlohu v poskytovaní e, konkrétnych výsledkov v digitálnom jednotnom trhu. Som vďačná spoluspravodajcom týchto návrhov z vášho výboru aj z výboru Jury. Včera som bola na vypočutí vo výbore Jury. Myslím, že to bolo presne v tejto istej sále a o jedno poschodie vyššie. A tam padlo mnoho otázok, ktoré sa týkajú aj nákupov na internetu, mimo internetu a digitálnych e, zmluv a tak ďalej. Tieto návrhy sa snažia o dosiahnutie rovnováhy medzi ochranou spotrebiteľa a záujmami obchodníkov. Obe tieto aspekty sú dôležité na zvýšenie dôvery, právnej istoty a tiež snahy podporovať e, elektronické obchodovanie. E, najprospešnejšie to bude, ak to bude jasne e, zacielené a ak sa to pojme ako plná harmonizácia, tak ako to navrhujeme aj my. Aj keď chceme zaistiť čo najvyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa, tak ako sa to prejavuje napríklad v rozsahu zmeneného dokazovania dokazového bremena zo 6 mesiacov na 2 roky. Musíme tiež zohľadniť pohľad obchodníka, predajcu, najmä ak ide o malý a stredný podnik. Ak chceme, aby malé stredné podniky viac predávali e, cez internet a taktiež cez hranične, musia sa teda pravidla harmonizovať a tiež sa musia zohľadniť všetky aspekty európskej legislatívy. Návrhy zvýšia ochranu spotrebiteľov celkovo v Európe, e, to zacielenie a harmonizovanie. Žiadam o vaše pochopenie, čo sa týka tohto prístupu, pretože je v najvyššom záujme pre jednotný digitálny trh. Teraz možno poviem niečo o tých najčerstvejších návrhoch. Ako viete, 25. mája komisia schválila balík o elektronickom obchode. <clears throat> Som rada, že zahrania prepracované nariadenie o spolupráci pri ochrane spotrebiteľov, pretože je to e, naozaj najlepší nástroj najlepšie pravidlá e, pre spotrebiteľov a podniky e, ostanú e, neúčinné, ak sa nebudú uplatňovať. Jadrom je mechanizmus, ktorý rieši najvážnejšie porušenia práv spotrebiteľov priamo na úrovni EÚ a posilňuje to aj <clears throat> právomoci orgánov pri nezákonných cezhraničných postupoch, napríklad pri online podvodoch prehlbuje sa mechanizmus dohľadu, pretože tí, ktorí uplatňujú legislatívu, môžu odhaliť a zabrániť porušeniam rýchlejšie. Združenia spotrebiteľov a Európske spotrebiteľské centra, ako aj združenia, budú mať formálnu úlohu a poukážu e, úradom, ako aj komisii na e, cezhraničné e, nezákonné postupy, takže vy dúfam, čo skoro zvolíte spravodajcu a ja vám môžem povedať, že v mene komisie sa teším na spoluprácu v tomto e, spolu zákonodárskom postupe. Taktiež sa žiadalo prísnejšie uplatňovanie smernice o nezákonných obchodných e, postupoch a e, súčasťou balíka z 25. mája je aj aktualizované usmernenie o tejto smernice. Ujasňuje, ako budú e, lepšie pracovať zložky komisie pri uplatňovaní smernice aj v kontexte nových trendov a obchodných modelov, ktorým sú vystavení spotrebitelia online aj na e, rôznych sociálnych platformách. E, usmernenia sa venujú e, problematike obchodných e, prvkov, ktoré e, častokrát sa zneužívajú na sociálnych médiách. Spotrebitelia možno, že nevedia, že sa aj sociálne médiá využívajú na marketingové ciele, napríklad usmernenia uplat- upresňujú uplatňovanie smernice aj na e, skrytý marketing, ako napríklad e, prezentácia falošných lajkov e, spotrebiteľom. Ešte stručne niekoľko slov ku kolaboratívnej ekonomike O tom komisia hovorila 1. júna. Ja som rada, že sme členským krajinám pripomenuli, e, že je potrebné zaručiť ochranu aj v tejto rýchlo meniacej sa oblasti. A potom bezpečnosť výrobkov, to je naďalej mojou prioritou a mm, mrzí ma, že nenapreduje smernica o bezpečnosti výrobkov na rade a e, vyzývam vás, aby ste využili vaše politické kontakty v členských krajinách, tak aby ste uh, pohli túto vec vpred. Musíme zlepšiť existujúce európske pravidlá, musíme zlepšiť aj systém RAPEX, RAPEX v prípade nebezpečných produktov. Komisia sa obracia na všetkých e, aktérov, tak aby e, sme sa všetci spoločne vysporiadali s výzvami online sveta. Zatiaľ zareagovali pozitívne. V roku 2015 62 nebezpečných e, výrobkov oznámených v rámci systému RAPEX pochádzalo z Číny. Ja do Číny cestujem budúci týždeň a pôjde o prehlbenie spolupráce s čínskymi úradmi v oblasti bezpečnosti výrobkov. Súčasťou mojej návštevy bude aj e, summit e, trojstranný s americkými a čínskymi partnermi a taktiež budem hovoriť o nových výzvach, vrátane bezpečnosti výrobkov predávaných online. Vážení poslanci, poslankyne, teším sa na nadchádzajúce diskusie a taktiež na vaše názory k týmto bodom a ostatným, ktoré sa týkajú spotrebiteľov. Ďakujem pekne za pozornosť. Um, Najskôr koordinátori, predsedovia, takže Andreas Schwab za EPP. Ďakujem pekne, pani komisárka, ďakujeme za váš opis rôznych eh, návrhov, ktoré už boli prijaté a ktoré chcete prijať. Viete, že výbor pre vnútorný trh je i eh, toho názoru, že refit by mal byť prioritou, pretože je tu Eh, hlavne otázka digitálneho a analogového fungovania. Nechceme to nejak eh, rozdeliť, takže sa tešíme na váš návrh eh, o refit. Sme radi, že ste to potvrdili, že to bude rýchlo. Potom európske práva v oblasti nesolventnosti tom bude mať taktiež veľký význam v kontexte vnútorného trhu, pretože treba zvýšiť bezpečnosť v členských krajinách, tak aby e, dobre fungujúci vnútorný trh naozaj e, zachádzal čo najďalej, aj čo sa týka e, možnosti prinášať záruky a aj v kontexte cezhraničného obchodovania a menšie a stredné podniky sú častokrát znevýhodnené, pretože im banky nerady poskytujú úvery, e, nie sú si isté, či budú dostatočne mm, zaručené. Takže preto sú v ťažkej pozícii viaceré malé a stredné podniky v viacerých členských krajinách a preto by toto bol dôležitý krok vpred. Možno, že by ste vo vašom druhom vystúpení mohli o tom povedať viac. Ďakujem vopred. Evelyn Gepard. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj pani komisárke za vysvetlenia, ktoré nám dnes poskytla. Ale som ešte trošku e, zarazená. Je dobré, že sa pristupuje k tomu refit, teda k tej kontrole stavu. E, ide o to zaručiť súlad v rámci európskej legislatívy čiže uskutočniť e, zjednodušenia tam, kde to bude možné a pritom zachovať vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov. To je všetko e, pozitívne, ale nerozumiem postupu Európskej komisie, pretože kvôli tomu vzniká situácia, kedy sa deje presný opak. Máme rôzne právne návrhy pre e, digitálny obsah, tovary, online, offline, predaj. Čiže podľa toho, či sa nejaký tovar kúpi na internete alebo mimo internetu, sa rozlišuje aj to, aké práva má spotrebiteľ, ktorá legislatíva vlastne platí. Takže tu práve hrozí e, naopak nesúlad. Vy ste e, parlament vyzvali k tomu, aby tieto návrhy vnímala ako balíček e, to aj plánujeme, dobre to viete, ale naozaj nerozumiem vôbec už vášmu postupu. E, naviac po tom, čo ste tu povedali, e, mám ešte ďalšiu otázku. Ide hlavne o digitálny obsah. K ochrane spotrebiteľov patrí aj silná ochrana údajov. Ale tak, ako sa to teraz upravuje, e, to e, ani zďaleka nestačí e, článok 3.1, tam sa jednoducho hovorí o ďalších údajov, ktorých sa to má týkať, ktoré konkrétne údaje máte na mysli. Tak nepresne to nemôže byť v zákone. Takže bude potrebné ešte o tom intenzívne diskutovať, viesť konzultácie. A preto ešte posledná otázka. Refit to je pozitívne, ale a na akých konkrétnych návrhoch teraz pracujete do druhej polovice roka 2016, to by sme radi vedeli, aby sme e, sa mohli e, na to pripraviť v rámci našej parlamentnej práce. Ďakujem. Pán Dalton, ďakujem aj pani komisárke. Musím odísť, žiaľ, pretože je tu skupina e, britských návštevníkov, ktorí sa ešte nerozhodli, ako budú hlasovať v tom referende. E, zdieľaná ekonomika, to je dôležité pre spotrebiteľov. Komisia pred pár týždňami povedala, že zakázať takéto pôsobenie firmám by malo byť iba um, krajinou, eh, krajným opatrením. Vieme, ako to dopadlo z Uber eh, vo Francúzsku napríklad. Takže ako komisia zareaguje na takúto eh, výzvu o vzťahu s vašimi usmerneniami a čo považujete za krajné opatrenie, ktoré by členské krajiny mohli prijať v prípade takýchto fóriem. Zmluvy o digitálnom obsahe e, trošku som znepokojený, pretože toto vlastne dáva väčšie právomoci spotrebiteľom. Potom e, monetizácia údajov. E, tu ide aj veľkú zodpovednosť, ktorá bude na pleciach začínajúcich firiem Pýtam sa, aké vlastne problémy riešite tými digitálnymi e, kontraktami. E, málo ľudí, mm, alebo veľa ľudí sa vyhýba využívaniu Facebooku, pretože sa boja zneužitia údajov. A ešte e, možno harmonogram, prečo ten, tie digitálne zmluvy pred refitom a smernicou ak nám ide o lepšiu tvorbu politik, tak by sme možno mali pristúpiť k tým revíziám najskôr a až potom navrhovať novú legislatívu. Dita Charanzova. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať za to, že ste tu, pani komisárka, že ste nám poskytli aktuálne informácie o vašej práci. Som rada, že pracujete intenzívne na digitálnej agende a dúfam, že sa vám podarí e, dosiahnuť to, čo ste si stanovali, stanovili. My už sme povedali, že už včera bolo neskoro. Tri krátke pripomienky alebo otázky. Možno, že sa pripojím k predrečníkom, čo sa týka toho e, refit. Musíme napredovať rýchlo, tak aby sme e, čo najrýchlejšie mali konkrétne výsledky aj pri digitálnych e, spisoch a potom e, nariadenie ochrany spotrebiteľov. E, Ako si to predstavujete v praxi? Vieme, že úspory a lepšia koordinácia je e, prospešná, ale ja rozmýšľam nad tým, ako dlho budú musieť čakať európsky spotrebitelia na výsledky tohto celoeurópskeho mechanizmu a či sa nám e, podarí vyhnúť e, ťažkopadnému postupu. A v neposlednom rade platformy alebo platforma, potešilo ma oznámenie o tejto platforme a smernica o elektronickom obchode e, by nemala byť pozmenená, aspoň tak som to pochopila medzi riadkami, ale e, niečo sa povráva. E, že chcete upravovať vzťahy medzi podnikmi prostredníctvom e, zmluvného práva. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť, aj keď viem, že to nie je iba vo vašom portfóliu. Môžete to potvrdiť alebo vyvrátiť, takéto klebety. Ďakujem. Thank you. you. Ďakujem pekne. E, Julia Reda. Thank you, commissioner. Ďakujem. Pani komisárka, parlament jasne povedal, že sa chce vyhnúť nejakým rozdielom medzi pravidlami pre predaj na a mimo internete, čiže uh, refit musí byť čo najrychlejšie uskutočnený, tak aby bolo možné uh, sa pohnúť v predaj pri digitálnom obsahu. Uh, E, sú tu obavy spotrebiteľov, ktoré treba zohľadniť, ale samozrejme ide o to zaručiť súlad medzi jednotlivými návrhmi a preto ich treba vnímať e, ako balík. Chce komisia poskytnúť viac usmernení o tom, ako mm, digitálny obsah má spadať do celkového návrhu o e, údajoch a ich ochrane dochádza k výmene údajov v prípade niektorých služieb, ale nie je jednoduché považovať údaje za, za menu. Mm, vyvstáva viacero otázok, napríklad údaje nie sú mm, majetkom a ochrana údajov to je zase základné právo, takže ako sa v tomto kontexte dá vyhnúť tomu, aby e, spotrebiteľi neboli vo neferovej situácii, kedy by jednoducho E, nemali na výber a museli by sa vzdať časti svojich základných práv výmenou za nejaké obchodné služby. Nedá sa na to povedať, pozrieť iba ako na bežnú zmluvnú e, situáciu. Tak ako pri návrhu o hmotných e, e, tovaroch by sme mali mať naozaj e, silnú ochranu spotrebiteľov a neponechať všetko na zmluvné vzťahy medzi spotrebiteľmi a podnikmi. A taktiež chcem hovoriť o podnikoch, ktoré vlastne predstavuje iba jedna osoba E, bolo to ešte pred e, škandálom o Panama Papers, odtedy sa e, silne kritizoval potenciál takýchto podnikov, že by to mohlo oslabiť transparentnosť, mohla by, mohol by to byť spôsob, ako sa vyhnúť plateniu daní. Čiže odtedy sa to trošku dostalo do, do závozu v parlamente, ako sa k tomu stavia komisia. Ďakujem za odpoveď. Um, non... Ďalšie politické skupiny e, dnes nie sú zastúpené, takže vypočujeme si aj podpredsedov v prvom kole. Zvyčajne ja kladiem poslednú otázku, ale dovolím si položiť nasledovnú, nie až taká rozsiahla e, podniky vo všetkých odvetviach e, stále viac používajú algoritmy na to, aby predložili spotrebiteľom individualizované produkty a na to využívajú veľké objemy údajov. Vo všeobecnosti to považujem za dobrú vec, pretože umožňujem e, spotrebiteľom vidieť e, pre nich e, určené produkty. Vo všeobecnosti je to dobré. Avšak sú tu viaceré dôsledky z hľadiska etiky a ochrany súkromia, ako jeden volič mi prednedávnom povedal, ako je možné, že Google vedel, že sa pripravujem eh, na svadbu ešte predtým, ako som eh, povedala rodičom. A veľké eh, spoločnosti využívajú teroristické skóre pri určení ak ktorí utečenci v greckých e, táboroch e, majú najväčšiu šancu na radikalizáciu a pritom využívajú verejne dostupné e, údaje. Čo si myslí e, komisia ohľadom využitie takýchto algoritmov pri príprave e, individuálnych profilov spotrebiteľov, nakoľko je to v súlede s príslušnou smernicou a ostatnou legislatívou zameranou na ochranu e, spotrebiteľov? Anna Maria. Ďakujem veľmi pekne. Chcel som poďakovať komisii za to, komisárke, prepačte, za to, že ste prišla a všetko ste tu nám povedali. Veľmi ma znepokojujú aj deti ako spotrebitelia. Myslím si, že naradenie na ochranu údajov eh, nechráni deti e, v režime online, e, e, proste meníme nejaké vekové nastavenie v rodičovských filtroch, ale to samo o sebe nestačí. Spomenuli ste pre mňa marketing, spomenuli ste profilovanie, ďakujem veľmi pekne za to, že si uvedomujete obrovské výzvy, ktorým sa vystavujú deti na internete ale stále to e, ja osobne považujem za prioritu. Druhá otázka, ktorú e, nastorili viacerí kolegovia, je to e, rozdelenie medzi ochranou spotrebiteľom na internete a mimo internetu. Je to absurdné. V súvislosti s sieťovou neutralitou hovoríme o tom, že internet je nástroj, spôsob používania na predaj, ale to nemení vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. A myslím si, že e, mali by sme sa snažiť o e, úplnú e, harmonizáciu legislatívy na ochranu spotrebiteľov, či už na internete alebo mimo internetu. Aj kolega sa na to pýtal v súvislosti s refitom spotrebiteľských práv. Ďalej návrh na zrušenie geotagovania. Je to E, veľmi dobré z hľadiska predaja, ale myslím si, že tieto povinnosti by tu nemali byť e, e absolútne. E, v čom je tu prídaná hodnota pre spotrebiteľov, keď sa to týka iba predaja. A napokon hospodárstvo založené na spolupráci Mm, Znepokojujú ma, že členské štáty iba zakazujú jednotlivé platformy. Podľa mňa to nie je tá správna cesta, keď sa snažíme presadzovať revolúciu založenú na ino- inovatívnych službách. Nemali by sme to prehnať na európskej úrovni. Merci, prezident. Merci, madame. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj pani komisárke. Nebudem hovoriť o refit, všetci už o tom hovorili, zhodneme sa na tom. Mám otázku, ktorá sa vzťahuje na to, čo ste povedali v závere. Hovorili ste o nebezpečných výrobkoch, ktoré sa môžu dostať do EÚ. Spomínali ste Čínu, potvrdili ste vašu cestu do Číny budúci týždeň. Nedávno sme e, počuli výsledky ohľadne výrobkov e, z roku 2015. Bolo varovanie v prípade 2000 výrobkov, nielen hračky, ale aj iné Tam ste vystúpili asi najráznejšie. Vy ste povedali, že e, nešlo, nedošlo k pokroku a sa treba dostať zo závozu, ale nesúhlasím s vami v jednom a síce e, apelovali ste na nás, aby sme trošku odblokovali situáciu v našich členských krajinách. E, členské krajiny sú možno slabé a EU je silná, ak sa pozrieme na Google, na Maria hovorila o Google. Keď členská krajina e, začne niečo proti Google, tak e, sa Google tej krajine vysmeje, ale keď to robí EÚ, tak to už je trošku menej smiešne pre Google. To isté platí pre Čínu. Ak nejaká krajina e, kritizuje čínske výrobky, tak Čína to zase až tak ju to netrápi, ale keď e, sa do toho pustí EÚ a pol miliardy, e, pardon, áno, pol miliardy spotrebiteľov, tak vtedy Čína už nemôže ostať e, pasívna. Dodám, že nebezpečné výrobky to nie je nejaká špecifická otázka, ale súvisí aj s inými, napríklad online predajom. Elektronický obchod e, to môže ešte len prehlbiť problematiku takýchto nebezpečných výrobkov viac ako vo fyzických obchodoch. Potom e, kolaboratívna ekonomika to tiež môže súvisiť s takto nebezpečnými výrobkami, pretože e, ide častokrát do ľudí, ktorí nie sú profesionálni predajcovia, mohli kúpiť tieto výrobky bez toho, aby vedeli, že sú nebezpečné a potom starnutie obyvateľstva a slabnúce schopnosti kvôli veku, čiže e, takíto ľudia by mali mať úplne e, bezpečné výrobky, pretože e, starší spotrebiteľ sa môže ľahšie poraniť, ak nejaký výrobok nie je úplne 100%. Takže v kontexte vašej budúco týždňovej cesty do Číny sa vás pýtam, čo od nich budete žiadať. Treba im povedať, že Európa to a to už nechce. Ako? aký je váš e, mandát od komisie, od celého kolegia, e, aby, aby Čína naozaj niečo zmenila? Nikola, would you like to ask Nikola, nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne, budem stručný. Vypočuli sme viaceré zaujímavé poznámky od predrečníkov. Dovolím si iba pripomenúť, že celý balíček venovaný digitálnemu jednotnému trhu bude fungovať iba v tom prípade, ak budeme chrániť spotrebiteľov. Vieme to na základe existujúcich čísel. Potrebujeme mať istotu, ak e, e, chceme, aby ľudia investovali do e-komercie. Viaceré e, firmy sú úplne e, na internete alebo predávajú na internete a spotrebitelia kupujú aj e, vysokohodnotné e, e, výrobky. E, Mm, s ktorými nie sú až také e, spojené vysoké rizika. Myslím si, že e, balíček pravidel a ďalších úprav, ktoré budú chrániť e, spotrebiteľa, umožní nám naplno využiť všetky výhody jednotného digitálneho trhu. Dúfam iba, že návrhy komisie v rámci nariadenia ochrany potrebiteľov e, e, budú príležitosťou na sprísnenie pravidel, aby sme zistili bezpečnosť spotrebiteľov, ale zároveň, aby sme umožnili ďalší vývoj trhu v podmienkach digitálneho hospodárstva a elektronického riadenia vecí verejných. A je tu aj ďalšia vec, Nemôžeme e, e, si dovoliť neutralitu, pokiaľ ide o úpravu bezpečnosti výrobkov a dohľadu na trhom. Komisia má e, viaceré postoje, ktoré vedrila minulý týždeň, ale komisia ešte predtým, ako bude premyšľať o normách, ktoré odstrania ustanovenia článku 7, mala by sa skôr venovať E, príprave kompromisu medzi Európskym parlamentom a radou. Odporúčam, aby komisia najprv zodpovedala tieto otázky a potom budeme mať e, druhé kolo piateri sa vyhlásili e, vrátane pána Štefanca. Po 12. musím odísť. Thank you. So what, Commissioner, why don't you... Ďakujem pekne, takže poprosím vás, aby ste sa stručne viedrili a potom e, poskytíme slovo ostatným. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za položené otázky. za to spoločné, čo nás spája. Najprv budem e, reagovať na hlavné e, záležitosti, ktoré zjeli vo viacerých E, otázka v súvislosti s e, režimom online, offline e, aj refitom. Chápem, že pani Gepard môže byť zmetená, ale mm, nebolo to našim zámerom, pretože viem, že veľmi vám záleží na ochrane spotrebiteľov. Chcem využiť túto príležitosť, aby som vysvetlila, čo tým myslíme úprava iba e, predaja e, na internete v rámci smernice bolo e, rozhodnutím, ktoré sa nám nepadlo jednoducho. Vysvetlím, prečo sme sa rozhodli, že najprv budeme cieľene upravovať zmluvné pravidla, ktoré sa vzťahujú iba na predaj v režime online. To vychádza z histórie Uvedomili sme si, že harmonizácia v režime offline e, je zložitá e, vec a máte v tejto oblasti e, ďalej sahajúce do minulosti spomienky, než ja pre viaceré členské štáty je to um, niečo posvetné v oblasti spravodlivosti občanského práva. E, členské štáty e, e, sa majú na pozore a majú veľké obavy v súvislosti s tým, že Európska únia sa začína pripravovať celý Európsky občanskoprávny kodex. Takže i hneď od začiatku som nechcela zbytočne zaťažovať naše návrhy boli tu aj ďalšie argumenty. Chceli sme pripraviť pravidlá pre jednotný eh, digitálny trh. Mala som trojitú úlohu pripraviť úpravu predaja v režime online a, a to som aj urobila. Ale hneď od začiatku som bola otvorená tomu, aby tento rozmer, prípadne eh, rozdiel medzi úpravou online a offline eh, nie je ideálny, že v praxi to môže spôsobovať problémy a preto e, chceme urýchliť prácu v súvislosti s refitom, s tým, e, aby sme to upravili e, v rámci smernice o predaji a zárokach, aby sme čím skôr mali príslušné údaje. Plánujeme ich mať v júli s tým, aby sme analyzovali, či rovnaký prístup, pokiaľ ide o harmonizáciu zmluvnej úpravy v režime offline Mm, sa nedá použiť aj v tejto oblasti. Práve týmto sa zapodeváme. Snažíme sa urýchliť e, prácu, mm, pokiaľ ide o, o, o prvú etapu refitu. Mm, e, refit sa týka e, osmých smerníc. E, a sú tu aj ďalšie nariadenia. Musíme eh, eh, eh, vo všeobecnosti mať na zreteli, aký, ktoré upravuje práva spotrebiteľov. A v júli až prípadne v septembri, môžem dokonca dnes prislúbiť, chceme predložiť konsolidovanú správu obsahujúcu informácie, či je reálne a žiaduce využiť údaje z refidu, refitu a využiť ich v našom návrhu pre mm, digitálne zmluvy, ktoré máme teraz mm, predložené. Čiže budeme mať k dispozícii údaje o tom, či e, rovnaká e, harmonizácia je možná aj v prípade offline. Potom, ako sa presvedčíme, že toto je možné, realizovateľné a že mm, primerane priechodné. E, predložíme vám návrh o ďalších diskusiách ohľadom smernice upravujúcej režim online s tým, aby sme tam pridali aj e, ďalšiu úpravu pre predaj offline. Vnímam, e, že je to naliehavá, naliehavá vec nie len pre vás. Rovnaký pocit máme aj v komisii a preto záleží nám na tom, aby sme čím skôr e, dostali tieto údaje. Čiže e, pokračujeme v práci na e, balíku digitálny obsah a hmatateľné výrobky a plánujeme urobiť refit čím skôr v rámci prvej fázy a potom sa obratíme na vás s našimi návrhmi. aby ste e, vedeli, e, aký široký e, rozsah záver refitu. Plánujeme prehodnotiť 6 smernicov nejakých postupoch, nespravodlivé zmluvné podmienky, zavadzajúce komparatívne reklamy a smernice ohľadom predbežných opatrení E, e, reagujem na pani Haranzovú, počula totiž určité e, náznaky toho, že chceme upraviť vzťahy medzi podnikmi. A ja počúvam všelijaké chyry. Tieto chyry neviem potvrdiť Môžem e, vám iba povedať, že viacerí komisári e, teraz posudzujú e, vzťahy medzi podnikmi a robia sa viaceré štúdy, takže je možné, že sa k tomu neskôr vrátime, ale neviem, či to bude ešte tohto roku alebo nasledujúci rok. Je však jasné, že v oblasti politiky pre spotrebiteľov a digitálnej politiky sa sústredujeme na vzťahy medzi podnikmi a spotrebiteľmi v otázke nesolventnosti e, v zmysli únie e, e, kapitálových trhov. Zaujímajú nás najmä obchodné informácie pre malé a stredné podniky a kolegovia, ktorí sa zapojujú finančnými službami, pripravujú návrh na riešenie problému, ktorý spomenul pán Šváb že príliš veľa ľudí sa dostane do e, pase e, nevýhodných úverov a môžem e, vás ubezpečiť, že je to naozaj celý európsky problém. Problém všetkých členských štátov potrebuje celé európske riešenie. Pokiaľ ide o nesolventnosť fyzických osôb, ide o osobné tragédie. Musíme to vnímať oddelenie od situácie podnikov. V prípade nesolventnosti podnikov pripravujeme e, úniu kapitálových trhov a e, nám záleží, aby sme dali druhú šancu e, tým podnikateľom, ktorí sa dostanú do finančných ťažkostí s tým, aby sme mohli čím skôr zistiť hroziacu krízu a umožniť reštrukturalizáciu E, voláme e, to návrh pre nesolventnosť e, nielen v prípade cezhraničných transakcií, ale aj vo vnútri členských štátov. Plánujeme zaviesť jednotné zásady obchodnej nesolventnosti a plánujeme hľadať aj určité riešenie pre súkromné osoby podľa mňa e, táto smernica v prípade nesolventnosti je pomerne negatívna. Ja by som skôr e, pripravil legislatívu, ktorá by e, vypichovala pojem dlhodobo udržateľného podnikania. Častokrát v Európe my používame takéto negatívne názvy, pretože v Spojených štátoch je trošku iné vnímanie takýchto zlyhaní. Podľa mojich informácií e, v Európskej únii 600 podnikov e, deň čo deň e, zbankrotuje. Záležitosť ochrany údajov vo všeobecnosti aj v súvislosti s predajom online, ako aj úhrada za služby formou poskytovania údajov. Tieto otázky spadajú pod e, moju pôsobnosť. Myslím si, že dokážeme zabezpečiť súrodé pravidla e, v prípade využívania mm, údajov e, ako úhrady za poskytnutie služieb aj otázky digitálneho trhu. A mm, nariadenie o ochrane údajov nadobúda účinnosť 18. maja 2018, čiže E, e, nariadenie začne platiť skôr ako nová úprava. Čo je dôležité, prietím e, nariadenia o ochrane údajov sme iba rozbehli práce. Treba robiť tri veci. Jednak vytvoriť jednotné procesy a prístupy na strane príslušných orgánov celej Európskej únie pretože e, toto nariadenie ponecháva e, pomerne veľký manevrovací priestor z hľadiska sankcionovania a musíme spolu s našimi kolegami na ochranu údajov e, pripraviť usmernenie. Ale čo je dôležité pre spotrebiteľov, to zdôrazňujem, budúci rok pripravujeme masívnu informačnú kampaň pre spotrebiteľov, aby lepšie pochopili, aké práva majú v Európe aby e, e, sami chránili svoje súkromie. Nemáme e, totiž neprestrelnú legislatívu, ktorá zabezpečí takúto ochranu. Ľudia si musia uvedomovať rizika na internete, v sociálnych médií, médiách a musia vedieť, čo všetko dokážu robiť aj samostatne. Takže pripravujeme intenzívnu kampaň a chceme aj e, e, v naredení e, na ochranu údajov aj v oblasti aký pre spotrebiteľov v prípade digitálneho predaja, ale aj na základe tejto kampane sa pridržujeme zásade, že ľudia musia byť majiteľmi svojich údajov, musia sa v tom vyznať a tu je aj prepojenie medzi nariadením a aj návrhom pre e, digitálne zmluvy. Ľudia totiž musí byť e, e, informovaní o tom, ako sa využívajú ich údaje, potom ako ich poskytnú ako úhradu za služby alebo tovar a potom ako dôjde k ukončeniu poskytovania služieb z akéhokoľvek dôvodu, musí nastať koniec využívania týchto údajov, ktoré sa použili vo forme platidla. Vážna pani komisárka, sú tu ešte viaceré ďalšie otázky. E, vy ste veľmi veľa povedali, ale s tým e, súvisia viaceré e, praktické otázky. To znamená, že spotrebitelia budú môcť požiadať vrátenie svojich údajov. To znamená, že musia monitorovať každý jeden klip E, e, čiže z praktického hľadiska to, čo hovoríte, znie skvelé ale mm, spoločnosti, ktoré podnikajú v technickej oblasti aj e, kolaboratívnej ekonomiky, hovoria, že to nie je z praktického hľadiska realizovateľné. A je to v súlede s, s tým, čo snažíme presadiť v legislatíve. E, máme spotrebiteľov, ktorí sa sotožňujú s digitálnym hospodárstvom a musíme nastaviť legislatívu správne, aby to bolo použiteľné. Chcela by som poskytnúť možnosť aj ďalším eh, členom. Nie som si istá, či sa tieto dáta majú vrátiť, či sa majú prestať využívať na komerčné účely alebo rôzne iné účely môžeme zajistiť plnenie práv len ak im tieto práva naozaj dáme, teda bude to dosť zložitá situácia pre orgány na ochranu spotrebiteľ, eh, na ochranu údajov, aby naozaj konali v prípadoch porušenia v konkrétnych situáciách, keď dôjde k eh, využitiu osobných údajov eh, za naplatenie za digitálne obsahy. Mňa dosť šokovalo, aký častý je to úkaz napríklad pri futbalových zápasoch pri niektorých videách. E, za tie sa platí na 85 len súkromými údajmi. A preto bol naozaj najvyšší časť, čas zaviesť aj tieto zmluvné pravidlá, ktoré poskytnú dostatočné záruky práve v takýchto situáciách. Čo sa týka algoritmov, ktoré spomínate, sme v veľmi e, úzkom kontakte s poskytovateľmi informačných komunikačných e, e, služieb v oblasti bezpečnosti a tiež v rámci boja proti nenávistným vyjadrení na internete. A tu ja veľmi jednoznačne trvám na tom, že tieto algoritmy sa nesmú využívať, keď totiž niekto niekto použije nenávisné vyjadrenia, je potrebné mu zabrániť v tom v budúcnosti, aby sa to už nesmelo opakovať. Práve na toto musíme tieto algoritmy nastaviť. Musí to však prebehnúť v dialógu s poskytovateľmi IT služieb. Tí to totiž priamo majú v rukách a to isté musí platiť aj v súvislosti s platformami na ochranu spotrebiteľa. To, ako ich zastavíme vo využívaní toho algoritmov na komerčné účely, to naozaj neviem. Nemyslím si, že v tomto smere máme e, nejaké jednoznačné stanovisko proti takémuto konaniu. Je to však oblasť, v ktorej je pokrok e, mimoriadne rýchly a preto budeme musieť e, neustále rokovať o tom, hovoriť o tom, ako ďaleko chceme zájsť v tejto regulácii. Pani Koraca Bilte si jasne vyjadrila, že by sme nemali príliš regulovať, mali by sme odfiltrovať rizika, ktoré existujú na týchto platformách, e, v sociálnych e, sieťach a taktiež e, na týchto fórach, ale musíme zaujať ten správny prístup a tú správnu mieru našimi opatreniami. Yeah. For sharing economy, we, we have the new čo sa týka zelenej ekonomiky, máme tu nové informácie o tom, že existujú problémy s využívaním služieb spotrebiteľ voči spotrebiteľovi. Chceme však skôr oprednostniť voľnejší prístup, preto chceme eh, poskytnúť usmernenia o výklade toho, ako by sa mala eh, vnímať aktuálne platná legislatíva v prípade ťažkostí, v prípade problémov, aby mm, ľudia sa mali podľa čoho orientovať v prípade nejakých právnych nejasností či problémov. Uh, single member company, uh... Čo sa týka firmy pozostávajúcej z jedného človeka, to spomenula pani Reda, už naozaj neostalo priveľa zvyšného po rokovaniach z tohto návrhu. Musím zvorazniť, že v Európskej únii v 21. storočí by malo byť o mnoho jednoduchšie zriadiť si firmu na internete. Malo by to byť lacnejšie, začať podnikať. Viete, že tento návrh firmy eh, jedného človeka hovorí o tom, že by sa stanovil minimálny kapitál iba 1 eura pri vzniku podniku. Ja, eh, keď som eh, bola v dosť eh, ťažkej životnej fáze, som chcela začať podnikať, musela som zaplatiť 200 tisíc českých korún pre niekoho, kto už mal tak či tak ťažkosti. Hm, bolo to naozaj veľmi ťažké, musela som zhromažiť peniaze z rôznych zdrojov. Chceme to teda ponúknuť ako príležitosti tým, ktorí chcú začať podnikať, ale v tejto chvíli už existujú veľmi silné záruky e, v aktuálne platnom návrhu o e, podniku jedného človeka a taktiež e, legislatíva na ochranu zamestnávateľa, na ochranu záujmov verejnosti, teda verejného záujmu, aby bolo verejne známe, kto je presne vlastníkom Teda toto všetko sú podmienky, ktoré sa vzťahujú aj na tieto druhy eh, najmenších firiem, na tieto spoločnosti s jediným spoločníkom. Teda zatiaľ sa k tomu nemôžem podrobnejšie vyjadriť ďalej. Čína a bezpečnosť výrobkov. Ja sa chystám eh, vycestovať do Číny v sobotu, v pondelok sa začne rokovať. Nejde tu len o európsky trh eh, nie sme sami, e, ktorí sa chceme brániť proti týmto nekvalitným výrobkom. E, Máme aj spoločníkov spolu s USA. Z ich e, ministrov sa chystáme vycestovať, teda s pani ministerkou USA sa chystáme vycestovať a príjmeť americké, pardon, čínske orgány, aby vykonávali prísnejšie kontroly výrobkov, ktoré sú určené na vývoz do USA a do Európskej únie Mám v pláne stretnúť sa aj s so šéfmi tamojšej obchodnej agentúry. Na toto budeme presne upozorňovať. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť lepšie výsledky. Je pravda, že každý rok sme svetkami zhruba 60 všetkých nebezpečných výrobkov, ktoré odhalí Rapex, tie sa dovážajú do Číny. V januári, februári to bolo iba 50 ale myslím, že je to skôr ešte dopad Vianoc, že ľudia tak veľa nekupujú, nedovážajú tak veľa začiatkom roka. Ja sa teda rozhodne budem snažiť o konkrétne hmatateľné výsledky vo vzťahoch eh, s Čínou a budem vás o tom isté, že informovať. Maria Grappini je ďalšia kolegyňa, ktorá položí otázku. Ďakujem pekne, pani komisárka. E, Ďakujeme skôr Vicky za to, že máme priestor diskutovať s pani komisárkou. Veľmi pozorne som si vypočula aj vašu prezentáciu, pani komisárka, aj vyjadrenie kolegov. Súhlasím s veľkou väčšinou toho, čo tu zaznelo. Chcem predniesť tri konkrétne poznámky. Poprvé chcem sa opýtať, či e, považujete aj právnické osoby za spotrebiteľov, pretože aj malé stredné podniky, napríklad ako právnické osoby, e, sú spotrebiteľmi napríklad bankových služieb, rôznych iných služieb a veľmi často čelia rôznym ťažkostiam, mm, napríklad e, v súvislosti s nekalými obchodnými postupmi. Spomína sa to e, v rôznych súvislostiach, napríklad v kontakte s bankami, s väčšími podnikmi. Chcem sa teda opýtať, či vo vašich rozhodnutiach máte v pláne, vnímate aj malé stredné podniky ako spotrebiteľa? A ak áno, čo chcete urobiť preto, aby sa znížil tlak eh, na tieto malé stredné podniky? Ďalej, hovorili ste o harmonizácii ochrany spotrebiteľa. Chcem sa opýtať, či považujete za mm, bežné, že predajcovia automobilov na európskom trhu Ja tiež často počúvam od občanov aj od podnikateľov. som, som sa na, napríklad nedávno eh, eh, stretnutia v Srbsku, eh, kde mi hovorili o prípade nákupu vozidiel z východnej Európy. Chcem sa opýtať, prečo palobná doska takéhoto vozidla napríklad e, je e, výlučne e, v angličtine. Všetky údaje, ktoré sa vodičovi poskytujú, sú len v angličtine. Všetky informácie v návode, všetky údaje na palubnej dosky sú len v angličtine. Ak teda chceme harmonizovať ochranu spotrebiteľa, musíme harmonizovať e, aj informácie, ktoré sa spotrebiteľom poskytujú a pravidla, ktoré sa na to vzťahujú ďalej. Čína, bezpečnosť výrobkov. Ja už 25 rokov pôsobím e, v tejto oblasti a 25 rokov som sa konkrétne v tomto sektore snažila bojovať proti dovozu nekvalitných výrobkov z Číny. Nestačí e, len rokovať o zlepšení pravidel, musíme mať efektívnejšie kontroly na hraniciach Pritom väčšina dovozcov sú európske subjekty, sú to právnické subjekty z Európskej únie. Ako teda chceme konkrétne v praxi bojovať proti týmto falšovaným výrobkom? Ja e, si nemyslím, že by sme mali sa spoliehať len na komunikáciu. Musíme e, konkrétne zakročiť v praxi. Pani komisárka musí odísť o 12.15. Pripomínam, e, kolegyňa Borzan, ďakujem. Pani komisárka, už ste čiastočne odpovedali na moju otázku, ale predsa len chcem na to upozorniť. Dva návrhy, ktoré sa vzťahujú eh, na nákup eh, na internete a mimo internetu pre digitálne aj eh, hmotné tovary sú už v parlamentom konáte. Práve teraz diskutujeme o tom, ako čo najviac zaistiť ochranu údajov spotrebiteľa. Avšak nemáme predstavu o tom, nakoľko tento proces RIFI toto ovplyvní. A rozhodne súhlasím aj s Evelyn o tom, v tom, že tieto dva návrhy e, sú dosť e, nejasné pre spotrebiteľa a spôsobujú zmetok, e, najmä niektoré hraničné pojmy, napríklad hmotné tovary s digitálnym softverom, ktoré sa nedajú jasne zaradiť do jednej či druhej kategórie. Mohli by ste teda prosím vysvetliť, ako tento proces tu ovplyvní legislatívu na ochranu spotrebiteľa a tiež ako Európska komisia chce zaistiť eh, dostatočnú koherentnosť eh, týchto dvoch návrhov, ktoré sa zverejňujú v rámci procesu RIFIT. Ďakujem. Iva Štefanec, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážna pani komisárka, spomenuli ste um, firmy s jediným um, konateľom Ehm, ja súhlasím s vami, že je na mieste zjednodušiť e, začiatok podnikania. Chcem sa opýtať, či navrhujete, či máte v pláne aj nejaké ďalšie e, zjednodušenia pre rôzne iné druhy firiem, napríklad firmy s ručením obmedzeným, kde tiež je iba jeden jediný konateľ a pre nejaké iné druhy firiem. Olga, e, ďakujem pekne Pani komisárka, ja sa chcem opýtať, v súvislosti s návrhom, na ktorý dlho čakáme, asi ten návrh eh, nariadenia revízie v spolupráci na ochranu spotrebiteľa. A ja osobne tento návrh z hľadiska ochrany spotrebiteľa považujem eh, za jeden z najdôležitejších eh, návrhov stratégie pre jednotný digitálny trh. Avšak aj tu dvojnásobne platí, že nemôžeme našu pozornosť venovať iba prostrediu online. Mňa toto návrhu myšlienka spoločných opatrení na úrovni e mu v prípade vážneho porušovania spotrebiteľskej legislatívy, avšak je tam istá prahová hodnota, podľa ktorej komisia môže začať e, spoločné konanie v prípade dôvodného podozrenia, ktoré sa odhalilo minimálne v troch štvrtinách členských štátov, e, čo celkovo predstavuje najmenej tri štvrtiny obyvateľstva Európskej únie celkovo. To považujem za dosť reštriktívne opatrenia, neprimarené opatrenia, pretože hovoríme o 20 členských štátoch. A preto sa chcem opýtať, či máte nejaký prehľad, nakoľko eh, prípadov porušenia spotrebiteľského práva by sa toto ustanovenie mohlo vzťahovať. A tým sa to zastávam ešte k ďalšej poznámke a síce minulý mesiac náš výbor odhlasoval návrhy pilotných projektov pre rozpočtový rok 2017 a Jeden z nich bol aj môj návrh na posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov na regionálnej úrovni. Myslím, že by to mohol byť dobrý účinný nástroj na eh, monitorovanie cezhraničného porušovania spotrebiteľského práva, čo sa môže prejaviť eh, najmä v niektorých regiónoch eh, najvypuklejšie a veľmi dobre by to doplňalo aj ten váš spomenutý zámer harmonizovať pravidla ochrany spotrebiteľa na celoeurópskej úrovni. And the last one is Lisa Yakonsari. Thank you. Pani Yakonsari. Ďakujem pekne eh, za eh, vaše vystúpenie. Zaznelo mnoho otázok. Ja by som chcela nadviazať eh, na otázku algoritmov. Nadobudla som totiž dojem, že sa chcete posunúť e, akoby e, na úroveň akéhosi IT boxu. Podľa mňa algoritmy majú veľký význam e, v spoločnosti z politického hľadiska. Musíme o tom otvorene hovoriť, aby ľudia vôbec mali predstavu o tom, o čo tu vlastne ide. Mohla by komisia teda podporiť náš návrh z výboru IMCO, aby tieto algoritmy sa poňali ako pilotný projekt, kde by sa jasne vysvetlilo, čo presne na politickej úrovni je potrebné urobiť, e, aby ľudia mali predstavu o tom, na čo všetko sa ich údaje vôbec používajú v digitálnom svete. That's all the questions. To boli teda otázky. Bolo mi pripomenuté, že pred dvoma a pol rokmi si komisia myslela, že nemusia upravovať túto oblasť ochrany spotrebiteľov. No a teraz e, sa to zmenilo. Takže mm, vzťahy medzi podnikmi, právna subjektivita, prebiehajú štúdie a taktiež sa tomu budeme venovať v rámci e, REFIT vždy treba myslieť na ochranu tej slabšej strany. A medzi malými a strednými podnikmi a e, veľkými skupinami e, asi nie je e, rovnaká pozícia, takže je tu určite slabšia strana, ktorá potrebuje silnejšiu ochranu a je to už odzrkadlené v tak národnej ako aj európskej legislatíve, ale musíme sa konkrétnejšie zamyslieť aj nad e, tými novými ťažkosťami, ktoré vyplývajú z e, digitálneho obchodovania. Už som povedala, že sme nenavrhli teraz nič pre e, právne E, subjekty. Teraz konkrétne prípady pokyny iba v angličtine to nestačí, pretože potom tu nie je rovnosť poskytovania informácií a s tým by sme nemali, to by sme nemali tola, tolerovať. Ale e, je to v podstate úlohou národných úradov Ak by bolo e, veľa sťažností, tak by sme možno, že mohli konať aj vo väčšom meradle. Možno, že by som uvítala konkrétne prípady, kedy sa niečo také e, deje. Potom, ako refit ovplyvní ochranu údajov. Pani Borzán sa na to pýtala. Ako som už povedala, sme zodpovední tak za politiky ochrany spotrebiteľov, ako aj ochranu údajov, takže všetko, čo budeme robiť v rámci refitu, či už to bude legislatívny návrh alebo niečo iné, tak to bude musieť byť v súlade s pravidlami o ochrane údajov. My sme asi e, najvhodnejšou inštitúciou, ktorá to e, môže zaručiť hlavne m, mm, moje generálne riaditeľstvo, aj keď eh, sa tomu venuje viacero e, riaditeľstiev. Ak e, viete o nejakých špecifických ťažkostiach s ochranou údajov, alebo ak sa niečo také vyskytne v budúcnosti, tak mi prosím dajte vedieť, lebo by bolo naozaj veľkou chybou, keby sa nám nepodarilo uplatňovať pravidla o ochrane údajov aj na iné e, oblasti. E, vy ste sa pýtali, pán Štefanec, na podnikové právo nie je už veľa času, ale je pravda, že v rámci balíka pracujeme na digitalizácii podnikového práva. Zatiaľ to nemá e, konkrétnu podobu, podobu ešte totiž e, sa neuskučňujú štúdie. Poradili nám viacerí experti, aby sme uskutočnili minimálne 10 veľkých smien pre e, v oblasti podnikového práva a digitalizácie. Je to veľmi zaujímavé, ale všetko zahrňa isté riziko. A sme toho svetkom aj v rámci smernice o e, firmách s jediným konateľom. Budúci rok očakávame návrh. Budeme sa e, viac venovať e, podnikovému právu v kontexte digitalizácie. Pani Ford, viem, že že algoritmy nie sú nejakých nenávisných prejavoch. Ja som to použila iba ako príklad. Aj pri tak e, veľkej priorite, ako je, e, priorite, ako je bezpečnosť. Musíme hovoriť e, s informatickými firmami, je to totiž to naliehavé. Chceme s nimi diskutovať pretože ak chceme zaviesť nejakú legislatívu, tak to <clears throat> dosť trvá. Ale pri <clears throat> algoritmoch môžeme niečo spraviť iba, ak porušujú pravidlá o ochrane údajov, tie, ktoré už existujú, alebo ak zavádzajú nejaké neferové postupy. ale musíme na tom ešte pracovať. Pani Sehnalová, vaša otázka, či to stačí. Má to pokryť 75 obyvateľov a preto komisia môže e, konať koordinovanie. Podľa našich štatistík sa to uskutočňuje 4 krát do roka už sú štyri prípady takýchto porušení. Ide o veľké oblasti práva EÚ. Ak by to bolo niečo menšie, tak je tu nariadenie CPC, ktoré by sme chceli čoskoro schváliť a to by dalo viac právomocí pri, pre jednotlivcov a, a úrady, aby mohli konať spoločne. A to by asi bolo všetko. Ak máte pocit, že som vám neodpovedala, tak e, mi dajte prosím vedieť a my vám ešte dodatočne odpovieme písomne. Ďakujem pekne. Tým e, končí táto doobedná časť a stretneme sa opäť o 15. hodine. Ďakujem.